So, hallo, guten Tag. Selbst wenn noch nicht alle da sind. Dobré ráno a dobrý, dobrý deň. Aj keď tu ešte nie sú všetci, tak by som vás chcela srdečne privítať. E, vítam všetkých kolegov a kolegyne, ako aj našich odborníkov, účastníkov panelu z druhej časti dnešného popoludnia. Nuž no a začneme hneď e, s prvým bodom. Vítam pána Richarda Dohetyho a Axel Devo z e, Deloitte Consulting. No a my náš výbor požiadal o štúdiu o ďalšom rozvoji dialogu medzi podnikateľským sektorom a univerzitami. To nám dnes predstavia. E, spravia taký prehľad o oznámení komisie o novom partnerstve e, pre komisie, o, e, teda univerzity, o novom partnerstve a novom dialógu podnikov a univerzit. Budú sa tým zaoberať z pohľadu Európskej únie a budú sa snažiť identifikovať možnosti nášho vstupu do tohto dialogu. Pani Devo nám teraz pomocou PowerPointu predniesie svoju prezentáciu No, tú štúdiu, je to té, tá žltá publikácia, máte všetci aj pred sebou. No a myslím, že by bolo najlepšie, ale všetko si pekne teraz vypočuť. No a pani Delvo dostáva slovo na 10 minút. Požiadam vás nie viac. Ďakujem pekne. Uh, Madame Chairman. Vážená pani predsedníčka, Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcela by som vám poďakovať za pozvanie. Takže za pozvanie e, vyjadriť sa k dialógu medzi podnikateľským sektorom a univerzitami a predstaviť našu štúdiu. Túto štúdiu vypracoval Deloitte, ale nebolo by to možné bez spolupráce hlavných aktérov tohto dialógu, vrátane komisie. Už na začiatok prezentácie by som chcela povedať niečo k základnom toho dialogu, aby som povedala, prečo je to také dôležité, aby podniky a univerzity a európskej inštitúcie spolupracovali. Nož prečo dialog? Takže v kontexte, kde globálna konkurencia a hospodárska súťaž je čoraz ostrejšia, a keď ešte okrem toho celý svet je postihnutý hospodárskou krízou, tak um, Európska únia musí byť pripravená. Európska únia musí zaručiť, aby kľúčové schopnosti uh, splňali potreby pracovného trhu. Na to, aby ponuka splňala dopyt, musia univerzity alebo vzdelávacie inštitúcie spolupracovať s podnikateľským sektorom. A pomoc, aby tieto obidva svety um, dokázali spolupracovať, nie je jednoduché kvôli tomu rôznemu prostrediu. Už my, keď sa hovorí o univerzitách alebo vysokých školách, máme na mysli len univerzity, ale nehovoríme už o nejakých odborných, odborných vysokých školách. Dôležitú úlohu zohrávajú malé a stredné podniky, pretože oni sú hnacou silou hospodárstva na lokálnej úrovni. Rovnako sa aj treba sústrediť na význam výskumu a vývoja. V oznámení roku 2006 o modernizácii univerzít bol zdôraznený e, význam spolupráce, kde sa identifikovali oblasti e, ktoré by sa dali využiť na to, aby sa podporila agenda pre rast a zamestnanosť. Po tomto oznámení komisia začala proces eh, na pomoc procesu spolupráce súkromného sektora a univerzity. Prvé fórum sa uskutočnilo vo februári roku 2008 a druhé vo februári roku 2009. Oznámenie z roku 2009 eh, odprezentovalo najdôležitejšie ciele, eh, výsledky a navrhlo ďalšie kroky for. Štruktúra fóra pred eh, vydaním oznámenia eh, bola podporovaná všetkými kľúčovými aktérmi. Centralizácia bola nevyhnutná na to, aby celý proces začal. Avšak eh, dialog nie je udržateľný, keď ho podporuje len komisia. Podpora členských štátov a ďalšia účasť všetkých aktérov je kľúčom k účinnosti a efektivite dialógu. My sme presvedčení o tom, e, že pozornosť by sa mala venovať e, relevantnej úrovni realizácie aktivít. Napríklad e, aktivít ako koordinácia podujatí, monitoring, monitoring pokroku, písanie správ, sú zodpovednosti Európskej komisie, na základe právomoci od členských štátov. Vzdielanie najlepších postupov by malo byť vykonávané na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Na to, aby boli zaistení aktéry na všetkých úrovniach, je absolútne nevyhnutné eh, vnímať pridanú hodnotu dialógu. Diskusie na fórach eh, sa sústredili na 6 oblastí priorít na vyššie vzdelávacie inštitúcie, podniky a ľudí. Aj keď celá, celé hospodárstvo prospechu, má prospech z lepšieho výskumu, a tak podniky sú hlavnými beneficientami e, spolupráce, čo sa týka výmeny vedomostí. Ľudia, hlavne pri hľadaní pracovného miesta, budú e, mať prospech e, na pracovnom trhu. A tí, ktorí by radi začali podnikať, budú môcť využívať podnikateľské schopnosti, ktoré počas štúdia získali. No a čo sa týka univerzít, tak spolupráca s podnikmi im pomôže lepšie splňať svoje ciele. A to konkrétne e, prioritná oblasť univerzitnej e, riadenia a správy túto spoluprácu v podstate umožnila. Nuž, inštitúcie vyššieho vzdelávania, podniky a ľudia sú tiež cieľom mnohých ďalších iniciatív. Iniciatívy, ktoré sú na tejto folii, prinášajú generálne riaditeľstva pre regionálnu politiku, vedu, výskum, vzdelávanie a podnikanie a priemysel. Zapojené je tiež generálne riaditeľstvo pre podnikanie Nuž v parlamente, v parlamente e, sa uskutočňuje toto vypočutie, ako vidíte, vo výbore pre kultúru a vzdelávanie. No a to ukazuje, že táto téma má poslucháčov a zaujíma ľudí z mnohých oblastí. Hlavným cieľom sú vzdelávacie inštitúcie, podniky a ľudia. Avšak ten dialog nie je obmedzené len na tieto e, skupiny. Sprostredkovateľia musíte zohrávať dôležitú úlohu. Vypracovali sme zoznam aktérov, ktorí sa aktívne zapájali do dialógu, no a ktorí boli konzultovaní v rámci našej štúdie, ale tento zoznam nie je samozrejme vyčerpávajúci. A akú úlohu musia títo aktéry zohrávať? Mali by byť zapojení ako určité rozhranie medzi alebo spojivku medzi podnikmi a vzdelávacími inštitúciami. Mali by prispievať k šíreniu tých najlepších postupov, identifikácii e, nových príkladov tých dobrých postupov, rovnako by mali podporovať a vzdelávať organizácie, ktoré by chceli naviezať spoluprácu. Títo aktéry by mali tiež zohrávať dôležitú úlohu pri oslovovaní vzdelávacích inštitúcií a podnikov na lokálnej úrovni. Na záver svojej prezentácie ja zhrniem tie hlavné odporúčania našej štúdie so zameraním na strategický, strategickú a operačnú úroveň dialogu. Na strategickej úrovni e, tak dialog sa neobmedzuje len na aktivity generálnych riaditeľstiev alebo parlamentu alebo komisie na to, aby sme eh, zaistili zapojenie eh, všetkých príslušných služieb alebo oddelení a využití všetkých rozmerov dialogu, tak treba zaistiť dialog na najvyššej úrovni. Na operačnej úrovni je kľúčom k úspechu poprvé zapojenie všetkých eh, aktérov, hlavne na lokálnej úrovni, po druhé otvorenie príkladom dobrých postupov z oblasti mimo EÚ, napríklad z USA. Už na záver, komisia by mala pokračovať o svojich snahách komunikovať dialog a podporovať účasť na ňom. Ďakujem pekne. Už ďakujem pekne a pani Devo a vy ste nám dnes ukázali, ako by mal ten dialog vyzerať kto by mal s kým ten dialog viesť a akú, aké možnosti Európska únia už ponúka tým, že ste hovorili o rôznych programoch, program celoživotného vzdelávania a mnohé ďalšie. Myslím, že to je dôležité pre nás všetkých. V rámci tejto oblasti ešte nie sme veľmi ďaleko. Vieme, aká by mala byť cesta, ale teraz sa treba venovať obsahu. No a preto sa, preto vám ďakujem eh, za vytvorenie alebo poukázanie na tento rámec. Ak si želala slovo zástupca komisie, pani Bernardo de Cuieros, ak si želá slovo, tak eh, nech sa páči. Nech sa páči. Povedzte nám, či súhlasíte s tým, čo práve zaznelo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Samozrejme, my súhla, súhlasíme, alebo je to v súlade so závermi komisie. Dôležité je, že spravodajkynia povedala, že členské štáty treba podporovať. To sme tiež zdôraznili v našom oznámení. Komisia podporuje dialog, čo najväčšiu účasť na ňom. Neskôr môžeme hovoriť o tom, v akej forme by sa to malo uskutočňovať No a na druhej strane aktívne hľadáme nové spôsoby, e, nové témy, ktoré idú tiež týmto smerom. Možno zaznejú ešte ďalšie návrhy. V každom prípade táto štúdia by sa mala rozhodniť do troch, do troch oblastí. A to sú dobré osvedčené postupy a rovnaká vec platí aj pre e, susedné krajiny. Umožní nám to vypracovať komparatívnu štúdiu, ktorá obohatí naše e, oznámenie. Nože, ďakujem pekne pani e, spravodajkyni, pani Bernadette Gueiro. To nebola naša spravodajkyňa. To bola spravodajca alebo spravodajkyňa sa ešte vyjadri neskôr. Už ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme sa vydali správnou cestou. Prečo vzali sme si teraz intenzívne diskutovať o týchto otázkach. A ako sme si už vypočuli, tak táto otázka nie je len otázkou výboru pre kultúru, ale aj otázkou výboru ITRE, výboru pre energetiku. Dnes je tu Paul Schmidt, spravodajca nášho výboru, a pani Riera Madurel z výboru pre energetiku. Obidvoch si teraz vypočujeme. Oni nám predstavia svoje predstavy a myšlienky o návrhu komisie. Obaja. No a potom budeme mať čas na diskusiu. No a Neskôr v rámci vypočutia na túto tému si budeme môcť vypočuť ďalšie poznatky. Dobre, takže slovo dávam nášmu kolegovi Pálovi Šmitovi, aby nám odprezentoval svoje e, predstavy o tejto téme. Pál, nech sa páči, máš slovo. Tisztelt elnök asszony, magyarul fogok beszélni. Köszönöm a lehetőséget. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť zúčastniť sa na tomto vypočutí a za príležitosť, že môžem povedať niečo o mojej správe. Výchova a vzdelávanie v Európe prechádza obrovskými zmenami. Musí sa prispôsobiť menia sa musí socioekonomickému kontextu na to, aby splňala potreby hospodárstva a občanov aj keď Lisabonská stratégia je uzavretá, možno nie sme spokojní s výsledkami, mali by sme vyvinúť eh, snahy na to, aby bol program 2020 zameraný na vzdelávanie a výchovu, pretože inak eh, nemôžeme hovoriť o, ďalšom hospodárskom rozvoji. Ciel bolonského, alebo cieľ bolonského procesu sú stále, eh, stále platné. Nebudem zdôrazňovať a, alebo hovoriť o všetkých, ale chcel by som sa zamerať na e, zlepšenie vzťahov medzi vyšším vzdelaním a hospodárstvom. Mali by sme zdôrazniť, že univerzity v Európe musia byť otvorené a musí medzi nimi e, dochádzať k výmene informácií. To už platilo dokonca aj v stredoveku. Musíme, alebo univerzity, sa vzájomne univerzity a podniky sa musia prispôsobiť. No a Európska únia je hnacou silou. No a musím nejak harmonizovať tie rôzne tradície, politiky, zdroje členských krajín. Minulý rok sme vydali viaceré správy, zorganizovali vypočutia o reforme Ehm, školstva, vzdelávacích inštitúcií. Nož, ehm, toto je jedna z fáz, alebo jedna e, z prvkov tej reformy a to zameranie na spoluprácu medzi podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami. Už je to veľmi vhodná doba, pretože práve prežívame e, veľmi vážnu krízu a preto je potrebné vytvárať nové miesta vytvárať nové pracovné miesta. Mnohí nezamestnaní eh, alebo mnohí ľudia s vysokoškolským diplomom eh, nemôžu alebo nedokážu postupovať na pracovnom mieste a mnohí nezamestnaní sú čerství absolventi. Pani Vasiliu eh, povedala, že v niektorých štátoch dokonca 80 absolventov počas prvého roka nedokáže nájsť pracovné miesto a to je jeden z obrovských problémov eh, pracovného trhu a absolventom. Takže dovolte mi povedať, je to problém kvality titulov, eh, kvôli tomu, alebo kvôli tomu, že eh, študijné plány univerzít nesplňajú požiadavky trhu, alebo má súkromný sektor až príliš veľké očakávania voči absolventom. Podnikateľský sektor sa väčšinou sústredí na spoluprácu so školstvom v oblastiach, kde môže mať okamžitý prospech, napríklad výskum a vývoj, rovnako e, niektoré spoločnosti a podniky podporujú, e, podporujú doktorandov, ale treba tiež pochopiť, že spolupráca sa môže rozdeliť, e, rozšíriť ešte na ďalšie oblasti je potrebné študijné plány a, a prax prispôsobovať, e, prispôsobovať reálnemu, reálnym potrebám. No a pri vytváraní mojej správy e, som konzultoval odborníkov z oboch strán. No a všetci sa zhodli na tom, že existuje reálna potreba posilniť spoluprácu medzi privátnym sektorom a univerzitami. Jeden profesor povedal, že tá doba, kedy univerzity boli hermetické, hermeticky oddelené od reálneho sveta, ehm, je už preč. Tie dve strany sú vzájomne prepojené, musia sa na seba spoliehať, pretože budúcnosť univerzity závisí o ich schopnosti poskytovať ľudské zdroje spoločnostiam, alebo podnikom. No a na druhej strane podnikatelia majú záujem o ľudí s príslušným vzdelaním oboznámených s najnovšími poznatkami. Takže je skutočne v záujme oboch strán eh, podporovať dobrú spoluprácu. Dobré vzťahy, dámy a páni, v mojej správe podporujem snahy komisie Hm, oceňujem ich a chválim, pretože som presvedčený o tom, že tak podniky a je tak v záujme je tak v záujme podnikov ako aj univerzít zlepšiť tú spoluprácu. aby univerzity opúšťali kvalifikovaní experti, ktorí posilnia národné hospodárstva projekt Európa 2020 tiež hovorí o význame výskumu a vývoja a to využíva silnú spoluprácu univerzita a podnikateľského sektora. No a v mojej správe tiež poukazujú na to, že výskum a vývoj v Európe zaostáva za USA ohľadom na investície je ten rozdiel možno 25% alebo aj viac. Nože ja mám, sústredil som sa na tri oblasti. Celoživotné vzdelávanie, kde hovorím o význame celoživotného vzdelávania, preškolovania, <clears throat> kde by spoločnosti a univerzity mali spolupracovať na to, aby reagovali na svoje potreby. Rovnako treba zaistiť prístup k vyššiemu vzdelávaniu spoločnosti. Univerzity by sa mali starať o dospelých, ktorí by chceli získať e, vysokoškolský diplom v neskoršej etape svojho života. Univerzity mali vypracovať určitý systém na to, aby dokázali e, monitorovať kariérny postup a vzostup svojich absolventov a prispôsobovať tomu študijné plány, ktoré by mali spĺňať potreby pracovného trhu. Druhá kapitola sa týka mobility a partnerstva eh, a ich modalít. Ja som navrhol určité eh, podnety, pretože mobilita je základný kameň európskej politiky. Keď hovoríme o mobilite študentov medzi krajinami, nemali by sme zaujímať, zabúdať na mobilitu eh, medzi podnikmi a univerzitami No a táto, o tejto mobilite sa doteraz ešte tak veľmi nehovorilo. Je to, nie je to ani tak otázka peňazí ako dobrej organizácie. Okrem toho navrhujem zapoliť tretie krajiny tak, aby tieto krajiny dokázali vzdelávať expertov, ktorí sú oboznámení s podmienkami EÚ a po návrate domov by pomohli európskym a získať trhy v týchto tretích krajinách. Nuž manažéri Európskej podnikateľskej nadácie boli konzultovaní a podporujú túto myšlienku. Ďalším z návrhom spolupráce medzi podnikateľmi a univerzitami je program odbornej praxe a integrácia praktikantov do pracovného trhu. Erasmus je jeden z príkladov, jeden z úspešných príkladov. Študenti sa naučia, ako funguje pracovný trh a majú dodatočnú motiváciu na ďalšie štúdia. Ďalej štúdne plány mali obsahovať aj podnikateľské nejaké schopnosti, aby čerství absolventi si, keď budú chcieť, založili vlastný, vlastný podnik. Ďalej ďalej výmena tých osvedčených postupov. V niektorých eh, oblastiach eh, sú už dlhodobo fungujúce programy, ktoré sa sústreďujú na spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi. No a tieto vedomosti mali byť prístupné všetkým. A to napríklad, eh, povedzme, formou internetovej stránky. Pani predsednička, ja som si vedomý toho, že tieto myšlienky predpokladajú ideálny svet, v ktorom by každý študent bol veľmi motivovaný a splňa to, čo je potrebné, aj keď skutočnosť je úplne iná. Reforma by sa mala týkať tiež oblasti ako financovanie, e, používanie súkromného kapitálu, prístup k vzdelávaniu, skúšky, vzájomné uznávanie univerzitných diplomov a titulov v rámci EÚ, to by malo byť tiež súčasťou reformy. Ja som sa snažil integrovať a začleniť návrhy, ktoré som si vypočul v prvom kole diskusie, no a som presvedčený o tom, že diskusie, ktoré sa uskutočnia, prispejú k zlepšeniu textu. Ďakujem pekne za príležitosť a za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Pál. Teraz mi dovolte poprosiť pani Maduro, aby sa vyjadrila. Ďakujem veľmi pekne, pani Pak. Najskôr mi dovolte povedať, je pre mňa veľkou radosťou zúčastniť sa tohto vypočutia v kultúrnom výbore a spolu v súvislosti s témou, ktorá má veľkú, vysokú mieru relevantnosti a táto téma má veľký význam aj pre výbor ITRE. Dnes predpoludní sme hlasovali o mojom stanovisku, v mojom výbore a náš výbor, výbor ITRE, tu síce nie je gestorským výborom, nezaoberá sa otázkou vzdelávania, vyskúškovského vzdelávania, ale sme zodpovední za výskum, ako viete. Ako asi 85 celkového výskumu sa deje na univerzitách v Európe. Náš výbor je kompetentný pre otázky výskumu a vývoja. My máme takisto právo spolorozhodovania v otázke, ako by mal byť zlepšený dialog medzi vysokou školou a hospodárstvom, hospod- e, podnikateľskou sférou. Veľká časť e, z toho má dočinenia s inováciami v oblasti výskuma a vývoja. My máme kompetencie, ktoré nám umožňujú tento dialog e, študovať tento dialog alebo preskúmať tento dialog z dvoch strán, zo strán študujúcich, ale aj pracujúcich. V mojom ja by som chcela presať niekoľko ideí, ktoré vyplnili z tých ideí v diskusii, v diskusii vo výbore ITRE a títo sa odrazia aj v mojom, mojej správe. Jedna z týchto ideí, a to je niečo, o čom hovorili aj moji predrečníci. V podstate môžem povedať, že všetko, čo bolo povedané doteraz, e, s tým môžem len súhlasiť. Možno by som mala snáď e, spomenúť niekoľko aspektov, ktoré doteraz spomenuté neboli. To prvé, ktorému sa chcem venovať, chcem povedať, že je dôležité, aby sa dialog medzi univerzitou a podnikateľskou sférou, aby šiel doma smermi. Na jednej strane samozrejme máme ponuku, na druhej strane dopyt. Čo to znamená tento dialog? Tento dialog nesmie slúžiť len k tomu, aby sa podnikatelia aby podnikatelia prišli do univerzít, ale musíme jednoducho ukotviť a, eh, tú kultúru a, eh, hodnot a vedomosti, znalostí v podnikoch. Čo môžeme urobiť? Čo sa týka a, eh, tej, otá- tej stránky dopytu, no už tu musia univerzity najskôr stanoviť veľmi dobrú diagnózu aké sú ich silné stránky v oblasti vzdelávania a výskumu a potom si musia predmyslieť, ako vyzerajú tieto silné stránky, ktoré majú, ako môžu byť prepojené s tými potrebami podnikov. Ja si myslím, že dobrým eh, podkladom Dobrom, dobrým základom je aj transfer technológií a toto môže byť dobrým základom preto, aby univerzity dodávali dobre vzdelané, dobre kvalifikované odborné sily na trh práce, ktoré vedia riešiť problémy. A my si myslíme, že na strane dopytu môžu zlepšiť podniky e, svoju absorčnú schopnosť. Musia zlepšiť svoje kapacity tak, aby príjmali vedomosti, aj vedu, vedecké znalosti musia sa aktívne zapájať do doktorandských programov. O tom sa tiež už hovorilo. A takisto sa musia zúčastniť, a teda musia sa zapojiť do toho, aby mali, aby zazmluvnili vedcov. My hovoríme o týchto vzájomných vzťahoch, ktoré majú prebiehať e, v obidvoch smerách, tieto, smeroch, pardon, <laughs> toto je potrebné podporiť je niečo, čo sa veľmi osvedčilo, aby sa e, dali dokopy zúčastnení. Tu sú impulzy napríklad v rámci 7. rámcového programu keď sa určité technické platformy, e, keď tieto dozrejú, tieto by mohli prerásť do určitých verejno-súkromných partnerstiev ako e-test, čo je podľa nás takisto veľmi zaujímavá iniciatíva. V tejto správe by sme chceli poukázať predovšetkým na úlohu GTI a chceme um, to integrovať do tej formy súkromného partnerstva chceme povedať, že čo sa týka, čo sa odohráva teda v Európskym, Európskom inštitúte pre technológie a hospodárstvo, my vieme, že zodpovedný za toto je komisár pre vzdelávanie. Ja musím povedať, že pre nás, že, pardon, že nám v ITRE sa veľmi páči, že títo zodpovední a kompetentní sa z času na čas objavia v našom výbore. Uh, a o, takisto hovorí, až tá spolupráca sa musí posilniť. E, druhá otázka, ktorú chcem um, ktoré sa chcem venovať, musí byť je vytvorené partnerstvo na to, aby sa podporil dialog. Iná otázka, ktorá mm, vyvstala v našom výbore je, či sa tieto partnerstva nemajú intenzívnejšie štrukturovať, pretože my sme hovorili o štrukturovaných formách. U nás je to predsa trošku kontroverzný bod, pretože boli urobené mnohé analýzy zo strany expertov, kde sa uvádza, že tá najkonštruktívnejšia forma spolupráce momentálne sa koná na osobnej úrovni. To znamená publikovanie, účasť na konferenciách, seminárom, eh, poskytovanie služieb v rámci a v rámci um, vedeckých zmluv a výskumných zmluv, potom výskumné projekty a tak ďalej. Určité kanály, ako vidíme, môžu byť, môžu byť aktívnejšie, môžu byť flexibilnejšie ako, ako tie štrukturované kanály, ktoré sú niekedy veľmi rigidné. Nemalo by to byť tak, že univerzity predstavujú len inovatívne služby a zanedbávajú svoje ostatné povinnosti, ako je výskum a vzdelávanie. Myslíme si, že takto by sa tie problémy, ktoré existujú, nevyriešili a chceme sa tomu vyhnúť. Dôležité je, že tu zohráva obrovskú úlohu mobilita študentov, ale aj mobilita výskumníkov. Pretože keď hovoríme o mobilite študentov a výskumníkov, tak hovoríme veľmi často o mobilite medzi podnikateľmi a medzi rôznymi výskumnými miestami inštitútmi. My si myslíme, že komisia členské štáty v tejto súvislosti môže e, preveriť finančný rámec a príslušný rámec, aby sa e, odstránili bariéry pre mobilitu. Musí sa stanoviť rámec, ktorý podporí a e, otvorí skutočný európsky priestor pre výskum, jednotný trh pre duševné vlastníctvo. Na druhej strane ide o to, aby sme podnikateľom poskytli podnity, aby znižovali bariéry, odstraňovali bariéry, musia byť stanovené podnety podnety tak, aby sa podnikatelia intenzívnejšie angažovali v oblasti vedy a výskumu. A, na, a univerzita musíme garantovať príslušný finančný rámec. Čo sa týka financovania ako takého, tu by som nechcela eh, počiarknúť len úlohu štátov a podnikov, pre všetkým eh, aj úlohu malých a stredných podnikov, ale aj úlohu, ktorú by mal zohrávať ten celkový systém v oblasti financovania. Na štvrtom mieste by som chcela počiarknúť, že Európsky fórum pre dialog medzi vysokými školami a hospodárskou sférou ktorý už pracuje 3 roky, ktorý už pracuje 3 roky, je podľa nás veľmi dobrým nástrojom na to, aby sa vytvárali vzájomné prepojenia medzi univerzitami a podnikateľskou sférou, aby sa tieto posilnili. Myslíme si, že táto iniciatíva je skutočne veľmi dôležitá, aby sme mm, vybudovali a posilnili ten vedomostný trojuholník. Musí to byť um, musí to ísť na k všetkým, tak univerzitám ako aj podnikom. Ten network sa tým zlepší a posilní sa aj postavenie univerzity. Univerzity dôležité je, tak ako som už povedala, že tento systém je potrebné rozšíriť na regionálnu a štátnu úrovni, samozrejme za, s ohľadom na, na suverenitu univerzít. Ale v rámci tohto dialógu je len o to, aby sme identifikovali najlepšiu prax v rámci spolupráce, ale ide aj o to, aby najlepší politici a najlepšie nástroje na regionálnej, a národnej a spoločenskej úrovni, aby sme ich identifikovali, aby sme si povedali, akú pridanú hodnotu prináša transfer nových technológií a vedomostí. A záverom by som chcela povedať, že vidíme, že tie univerzity štáty reagujú pozitívne na podnety v národných a regionálnych programoch a vytvárajú politiky na ďalšiu spoluprácu s podnikateľskou sférou. Niektorí moji predrečníci hovorili o dokumente komisie, to považujem za veľmi dôležité, vážení kolegovia. Teraz je skutočne dobrý čas preto, aby sme Eh, dali silný impuls pre ďalšiu spoluprácu medzi vysokými školami a hospodárskou sférou. Toto je veľmi dôležité obdobie. Práve po ukončení eh, vysokoškolského štúdia majú študenti veľké problémy nájsť primerané miesto. Eh, na trhu práce vládne veľký konkurenčný boj a tu by mohla priniesť veľkú pridanú hodnotu práve spolupráca medzi vysokými školami a podnikateľskou sférou. My si myslíme, že tento čas je veľmi dôležitý. Je. A preto chcem ešte raz pripomenúť, aká dôležitá a v akom správnom čase sa táto diskusia koná. Ďakujem pani Madurel. E, títo dve rečníci sa si neodporovali, skôr sa doplňali a toto vlastne ukazuje, že uh, hospodárska sféra a spolupráca s hospodárskou sférou na univerzitách nie je cudzím pojmom. Študenti si to želajú. My si myslíme, že sme skutočne na správnej ceste a mm, my chceme v Európe ponúknuť platformu alebo taký skelet, podľa ktorého by sa národné, regionálne a lokálne subjekty mohli zúčastniť a mali zúčastniť. Ja dúfam, že túto šancu uchopia a som komisii veľmi vďačná za to, že urobila tieto návrhy a predostrela, aj, keby pani Venaldo de Queros chcela ešte niečo povedať k týmto dvom intervenciám. Môže to urobiť teraz. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela uviezť takú, takú profilakti- také profilaktické opatrenie. V španielčine sa povie, uh, ponente, ale ponente znamená aj, keď sa niekto prednáša, napríklad zo strany spravodajcu, ale na druhej strane to znamená tiež, keď sa niečo komentuje. My samozrejme úplne súhlasíme so správou pána Pála Šmita, preto to, pretože toto absolútne odpoveda tým intenciám práce v komisie, tým tematickým prácam. My považujeme jeho diagnózu tiež za úplne jasnú a dôležitú. My jednoducho potrebujeme vytvoriť eh, veľmi dobrú rovnováhu medzi znalosťami a kompetenciami. Toto poslúži trhu, ale aj univerzitám a v konečnom dôsledku občanom. A skutočnosť, že univerzity pre spoločnosť znamenajú viac a ako ekonom, faktor um, pre ekonomický rast. Toto je mimoriadne dôležité. My si myslíme, že sa teraz vypracovávajú aj nové témy, ktorých sme sa už dotkli, malé a stredné podniky, vy ste o tom hovorili, regionálna spolupráca, inovácie. A toto všetko takisto si myslíme, je prepojené s, so spoluprácou univerzít a podnikov v sociálno-vedeckom prostredí. Sú to, sú, existujú fóra na takýto dialog, toto môžete nájsť aj na internetových stránkach a momentálne Hovoríme o dvoch veľkých témach. My máme, prebieha ešte štúdia o najlepšej praxi s cieľom e, získať 30 takýchto druhov v Únii a potom vytvoríme takú vizuálnu platformu, vizuálne fórum, ktoré chceme preveriť na jeho realizovateľnosť, pretože týmto aby sa mohol otvoriť taký skutočný dialog so všetkými zúčastnenými. A preto to nebude ani také nejaké stretnutie, kde e, sa máme stretnúť. E, toto nebude potrebné. Ja by som chcela veľmi krátko, niekoľko aspektov správy počiarknúť. Pán Schmidt povedal, že nemali by byť ďal, žiadne bariéry pre mobilitu. Áno, to je absolútne správne. My samozrejme chceme, aby sa, do, aby sa mobilita vzťahovala na väčšie publikum, na národné, regionálne, miestne okolnosti, aby tieto um, boli v súhre, aby sa to netýkalo len univerzít, ale aj ostatných vecí. A my potrebujeme viac praxe v podnikoch a teraz môžeme spomenúť Erasmus, e, v rámci ktorého máme už vynikajúce možnosti na výmenu študentov. No a záverom e, chcem povedať, že my už e, sa podielame na práci na ITF a pri analýze partnerstiev univerzit a hospodárskej sféry tu ITF mal v parlamente um, minulý rok v decembri veľmi úspešné fórum, ktoré zrealizoval a aj ITF predstavuje ehm, štúdiu o dobrej praxi. My sme to mali skutočne veľmi dobré konkrétne výsledky, my, e, ktoré môžeme e, s radosťou predložiť. Ďakujem, hovorí pani Pak. Váš angažma pre nás znamená ďalšie nové impulzy a podnety. Striečná vďaka. Dobre, teraz môžeme prejsť na tému dnešného popoludnia, o, ktoré ide nad rámec Business a Universities, takže sú to, sú to, je to dialog medzi univerzitami a podnikmi. Ja vám to chcem predstaviť v takej celistvosti. Ja e, som veľmi rada, že sa nám podarilo pozvať e, pozvať expertov na túto tému, pán Karp. Vítam vás teda, pán Kap. A potom tu máme profesora Roberta Gabriela, riaditeľa z Univerzity v Péče v Maďarsku. Je to kultúrne, mesto kultúry tento rok spolu s SNO a Istanbulom. Potom tu máme Floriana Kajzera, hovorcu e, študentov, prichádza z Nemecka. Potom tu mám pána profesora pána Newbyho z Liverpoolskej univerzity, z, z Veľkej Británie a potom neskôr sa vyjadrí pani Helen Clark z, za politiky e, dlho, celoživotného vzdelávania za komisiu a neskôr odovzdáme slovo aj Javilovi Konsavezovi Vegovi za radu. A ešte e, by som chcela niečo povedať k organizácii tohto vypočutia. Každý z expertov vie, že má 10 minút e, ako priestor na vyjadrenie, nie prosím, nie viac. Potom e, dokopy bude 40 minút na otázky a odpovede. Ja by som chcela poprosiť kolegov, aby vlastne boli struční, e, aby nedržali vlastné referáty, aby len stručne e, predložili svoje otázky, tak aby mali potom všetci priestor vyjadriť sa. A potom by som ešte raz dal slovo zástupcom komisie a rady. E, dostali sme rozdané podklady, určite sú zaujímavé. Ide o stanovisko Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru na tému univerzít pre Európu. Spravodajcom je pán Van Irsel, je tu medzi nami. Um, je, jeho práca je naozaj kvalitná, to by sme si mohli uvedomiť a mali by sme zainteresovať um, toto jeho stanovisko. Um, teda mali by sme ho zapojiť do našej práce. A tiež chcem poznamenať, že sa vysiela toto naše vysielanie, toto naše zasadnutie a preto vás prosím, že je dôležité, aby keď e, sa budete hlásiť o slovo, aby ste si zapli mikrofón a potom si ho aj vypli. A teraz už dostane slovo kolega Sony pretože ja mám návštevu žiakov z môjho e, volebného e, okrsku. Tu budem sa teda musieť vzdialiť, ale o hodinku sa sem opäť vrátim. Nech sa páči, pán Sony, už máte slovo. Arvoisa esitelmöitsijä, hyvä valiokunta, lähdetään eteenpäin. Dámy a páni, pokračovali by sme teda a slovo má e, kolegyňa Dona Vážené pá, dámy a páni, zdá sa, že e, počas 7 e, storočí existencie univerzity veľa vecí sa nezmenilo. E, zachovali si určitú autonómiu, aj keď teda v priebehu histórie, histórie ju mali trochu obmedzenú. Na začiatku 20. storočia vyššie vzdelávanie sa stalo dôležitou súčasťou fungovania e, európskej spoločnosti. Úplne sa zmenili staré systémy, vykonali sa reformy, aj keď teda boli zložité. Boli tam rozpory medzi uh, politikami jednotlivých uh, univerzít, zvyšovala sa dopyt po univerzitnom vzdelaní, čo predstavovalo eh, veľkú výzvu eh, pre rozvoj univerzít. Všetko sa muselo zmeniť, eh, študijné plány, pedagogické modely, administrácia, riadenie univerzít sa museli zmeniť a univerzity sa museli stať fungujúcimi inštitúciami pre väčší počet študentov. Postupne sa približovali spoločnosti, nemohli už byť e, spoločnosťou uzavretou samou o sebe. E, veľkou výzvou v budúcnosti budú finančné riešenia na to, aby univerzity mohli e, vo svojej činnosti pokračovať pretože tieto uh, uh, ich úlohy sú oveľa komplexnejšie a vyžadujú si finančné prostriedky. Dôležitý bude prechod uh, vlastne k masovému vzdelávaniu, čo môžu napomôcť uh, nové technológie. Zvyšuje sa takisto aj uh, počet univerzitných profesorov. Uh, na univerzitách, čo teda môže byť aj negatívne pre kvalitu. Ekonomika vo vzdelanostnej e, spoločnosti si vyžaduje vysoké školy, má dôležité e, piliere, je, dôležitou súčasťou je aj transmisia e, výsledkov výskumu. E, informačné a komunikačné technológie sú dôležité. Aj technologická inovácia. Vedomosti sú e, na kryžovatke medzi vzdelávaním, inováciou a výskumom. A univerzity majú kľúč pre, teda k vedomostnej ekonomike. Univerzity prispievajú aj k tomu, aby sme dosiahli Lisabonskú stratégiu, ako už bolo predtým spomenuté, takisto posilňujú sociálnu kohéziu a zvyšujú všeobecnú úroveň vzdelávania v Európe. E, majú dôležitú úlohu vo e, výskume, vedeckom výskume, e, pretavovaní týchto výsledkov do hospodárstva vďaka spolupráci s podnikmi Takisto ide, sú dôležité, pokiaľ ide osobičný trén, osobitný tréning výskumníkov, ale aj e, profesorov vyučujúcich. Univerzity nie sú ale jediné, ktoré stoja pred výzvami, aj or- iné organizácie a podniky stoja pred veľkými zmenmi, zmenami Takže akademický svet a aj e, ekonomický sa e, musia e, navzájom prispôsobovať, začať spolupracovať a viac sa zosúľadiť navzájom. Univerzitná oblasť je v e, rôznych krajinách heterogénna, je tu veľká diverzita, v rôznych krajinách je iná legislatíva, iné kultúry, ale aj v rámci jednotlivých krajín je tu veľká odlišnosť medzi jednotlivými univerzitami, ich poslaním, ehm, ich ehm, rýchlosťou rozvoja jednotlivých univerzít. A teraz ehm, boloňský proces, ten zo sebou e, priniesol mnohé výzvy, univerzity sa stali kompatibilnejšie navzájom v Európe. A zaviedli sa e, spoločné E, spoločné tri stupne, e, bakalárske, magisterské, doktor, doktorantské štúdium. Prinsa to so sebou aj e, príležitosti školení, stáží vo firmách a to zachádza nad rámec iba teoretického vzdelávania. A toto si vyžaduje nový typ organizovania A vlastne tieto zmeny um, ehm, pri, prinášajú so sebou otváranie univerzitných eh, programov. Um, súvisí to aj s podporovaním celoživotného vzdelávania, vzdelávania ľudí, ktorí už uh, sú zapojení do pracovného života. Takže 10 rokov po tom, čo bolonský proces sa zahájil, naozaj uh, realita na univerzitách sa zmenila, uh, reštrukturalizovalo sa vzdelávanie Máme tu nové typy študentov, nové, nové typy e, vyučujúcich a takisto sa zmenili aj pracovné vzťahy. V Európe, ako aj vo zvyšku sveta, univerzity čelia čoraz väčšej potrebe prispôsobiť sa rôznym typom výziev, nestabilné prostredie, nové, nový dopyt po univerzitnom vzdelávania, medzinárodná dimenzia vo výskume aj vzdelávaní, aj zvyšovanie ob- počtu oblastí, kde je e, vysoké vzdelanie potrebné a aj zvýšená potreba kooperácie medzi e, podnikmi a univerzitami podniky a rôzne iné inštitúcie takisto e, vytvárajú vedomosti. Takže to so sebou e, prináša mnohé výzvy ako schopnosť celoživotného vzdelávania, čo je veľmi dôležité pre podniky. A je to dôležité aj pre konkurencieschopnosť univerzít. Toto všetko si za sebou prináša e, inovácie pri vývoji produktov, A všetky tieto nové výzvy spôsobujú, že akademický svet a ekonomický svet sa navzájom približujú. Sú tu zmeny, ktoré veľmi rýchlo prebiehajú. Takže, ako som povedala, tieto dva svety sa navzájom čoraz viac približujú. V 21. storočí Už zmeny nie sú diktované e, otázkami ako e, náboženská tolerancia alebo netolerancia. Spoločnosť sa diverzifikuje, vytvorilo sa množstvo nových e, povolaní, je potrebná multidisciplinárny, multidisciplinárny výskum, univerzity viac spolupracujú, sú prepojené aj technológiou, hospodárske prostredie je čoraz viac nepredvídateľné A zmeny sa nedejú len v jednej spoločnosti, ale naraz vo všetkých sektoroch, e, vo e, všetkých spoločnostiach a preto univerzity naozaj sú nútené e, prispôsobovať sa tomuto novému hospodárstvu, zmeneným skutočnostiam. Um, Um, avšak máme uh, zmenšujúci sa počet uh, študentov uh, kvôli teraz zniženej porodnosti. A potom, pokiaľ ide o univerzitných učiteľov, uh, to je tiež zaujímavá tematika. Financovanie je tiež zaujímavé. E, to nesúvisí s počtom študentov, ako zabezpečiť demokratický prístup k univerzitám, ale zároveň zabezpečiť aj e, kontinuálnu kvalitu výučby. E, internacionalizácia univerzít a výskumu tiež je spojených s konkurenciou medzi univerzitami a ide tu aj o e, konkurenciu medzi rôznymi inštitúciami ako laboratóriami, výskumnými strediskami, ktoré tiež sú aktívne v oblasti e, vzdelávania. Určité typy financovania môžu pochádzať e, z tejto hospodárskej súťaže, ale je veľmi ťažké priťahnuť si najlepších vyučujúcich. Americké školy priťahujú mnoho európskych študentov a vedia si ich aj po ich štúdiách Eh, pri sebe zachovať. Ak chceme vytvárať v Európe jednotný priestor vyššieho vzdelávania, je potrebné sústrediť sa na výskum. Deși în mod tradițional universitățile s-au ocupat de răspândirea rezultatelor Tradične univerzity E, boli vlastne šíriteľmi výskumu, ale teraz už aj e, podniky sú čoraz aktívnejšie v oblasti výskumu. Mnoho výskumu je plateného e, podnikmi, mnohé podniky majú vlastné kapacity na výskum a je tu teda takáto tendencia špecializovaného výskumu, ktorý potom využívajú e, podniky samé pre seba. To súvisí aj s čoraz väčšou e, konkurenciou medzi jednotlivými univerzitmi a geografická blízkosť už nie je takým základným predpokladom pre spoluprácu univerzít. Dôležitá je otázka diversifikácia vo vzdelávaní. Tiež je potrebné, aby univerzity sa prispôsobovali veľkým problémom, a ktorým čelí spoločnosť momentálne. E, momentálne žijeme v období e, viacerých e, fenoménov, ktoré sa tu zároveň vyvíjajú. Vytvárame spoločný priestor v Európe pre vyššie vzdelávanie. Máme tu celoživotné vzdelávanie, európsku výskumnú, európsky výskumný priestor. Toto bude ovplyvňovať E, vlastne tvár e, e, európskych univerzít v budúcich 10 ročiach. Chcela by som ešte sa vyjadriť k hlavným funkciám vysokoškolského vzdelávania. To som doteraz nespomenula veľmi. Mali by sme zabezpečiť dostatok kvalitných univerzitných a učiteľov aj učiteľov ešte predtým, než študenti sa dostanú na univerzitu. To je kľúčové pre náš budúci úspech. Dôležité však je, teda kto bude vzdelávať mladých ľudí. Mnohí dnes nechcú povedať, že ich povolaním je učiteľ. Európsky profesori musia byť dobrými učiteľmi s globálnymi vedomosťami, musia sa dobre prispôsobiť oblastiam, v ktorých eh, pôsobia, Musia takisto zabezpečovať e, rôzne možnosti pre svojich študentov. Musia takisto aj sledovať e, postup e, ich svojich študentov. Študentov budú sa musieť vysporiadavať s kultúrne diverzifikovanými skupinami študentov, budú ich musieť motivovať, aby pracovali, študovali, zabezpečiť, aby študenti mohli v týmoch spolupracovať a aby sa mohli vyjadrovať k problémom školy. Takisto budú musieť využívať technológie, pri vyučovaní riešiť etické problémy, mať veľmi dobré etické základy a zabezpečovať svoj vlastný profesionálny rozvoj. V budúcnosti budú vyučujúci musieť byť veľmi zainteresovaní do rozvoja podpory svojich študentov, zároveň zabezpečovať, aby boli študenti nezávislí, aby mohli spracovávať informácie a e, podporovať podnikavého ducha študentov. A aby som e, ukončila túto prezentáciu, skončím s čínskym príslovím ktoré hovorí o tom, ako by sme mali vykonávať e, vzdelávanie v budúcnosti. Tento príslove vidíte na tej prezentácii, na tom paneli. A ja vám už ďakujem za pozornosť týmto. Ďakujem pekne. Toto bola Dojna Karp a teraz e, má slovo na 10 minút. Ďalší rečník. Professori Robert Gabriel, olkaa hyvä, voitte aloittaa. Okej, okay, Jyri, Okay. tak nech sa páči, pán profesor. Vážený pán predseda, dámy a páni, ja sa zameriam na túto problematiku trochu z iného pohľadu. Ja sa spodelím s vami o moje názory a položím niekoľko otázok, tak ako to urobila aj pani Páka vo svojich úvodných slovách. My potrebujeme otázky na to, aby sme získali nejaké odpovede. No a budem sa snažiť položiť niekoľko otázok, ktorými sa stretávajú popredné univerzity dnes. Dovolte mi, či v mojej perspektíve ja som riaditeľ univerzity v Péči, ktorá bola založená v 14 storočí má 14 tisíc eh, študentov a teda je to jedna z najstarších a najväčších firiem v Maďarsku. Ja pokladám univerzitu za spoločnosť a ja sám seba vnímam ako manažera univerzitných aktivít. No už teraz sa stručne zameriam na dva aspekty vzťahu univerzít a podnikov. Jedna príprava um, účastníkov pracovného trhu. No a to je jedna z vecí, ktorú žiadajú v podstate sami, uh, sami podniky. No a ďalej príspevok univerzít k výskumu a vývoju kapacít podnikov. Pre univerzity je skutočnou výzvou eh, zvoliť si nejakú knihu. Ja neviem, či existuje vôbec nejaká kniha alebo učebnica, z ktorej by sme mohli učiť našich eh, študentov. Moja odpoveď je, že neexistuje jedna odpoveď a riešení správnym je kombinácia viacerých. Nuž, no eh, na začiatok poviem niečo k zodpovednostiam akademikov v týchto otázkach. Nuž no a Povedal by som vám, že sú to dvaja hlavní aktéry, a to sú tí poprední, popredné, poprední e, výskumníci a druhý e, sú administratívni pracovníci vzdelávacích inštitúcií. Majú rôznu úlohu v procesu, procese budovania vzťahov medzi univerzitami a podnikmi hlavnou úlohou akademikov je vytvárať moderné študijné plány e, pre študentov a rovnako aktualizovať svoje vedomosti v príslušných oblastiach. To je dôležitou schopnosťou akademikov, a totiž samozdelávanie a celoživotné vzdelávanie. No a to zdôrazňujem aj niekoľkými obrázkami, a to sú obrázky mozgu. poukazuje sa na tri hlavné nominácie. Potrebujeme mm, základné teoretické znalosti tých e, vecí, ktorými sa snaží, ktoré snažíme skúmať. Druhá, druhá, druhý koncept je, že potrebujeme kombináciu schopností na vodnejný výskum. No a tretia je potrebné využívať moderné technológie. ak nemáte všetky tri, tak neprežijete. Takže toto je e, séria e, nejakých rengenových e, snímkov a vidíte, ako na sebe sa budujú, potrebujete teda všetky tri úrovne tých znalostí na to, aby sa vytvoril ten obraz. No a druhou úlohou je výskumný smer univerzity, čo je v týchto dňoch veľmi dôležité, e, pretože výskumné oblasti sú skutočne veľmi široké. Možnosti sú obrovské. No a treba si zvoliť skutočne správne Tieto dva druhy ľudí na univerzitách a administratívni lídry a akademici majú trochu odlišné úlohy no a Niekedy sa pohybujú proti sebe, ale obidva druhy sú nevyhnutné pre budovanie kapacít výskumu a vývoja na univerzitách. Administratívni lídry nedostávajú e, finančné prostriedky z EÚ alebo od vlády, ale ak akademici nebudú dosahovať žiadne výsledky, tak samozrejme tak sa nedá viesť univerzita. Ďalšou vecou je, ako v súčasnosti dokážu reagovať univerzity na potreby spoločnosti. A univerzity sa musia zamýšľať nad tým, ako slúžiť spoločnosti. Musia byť oveľa flexibilnejšie, e, musia mať e, a využívať najmodernejšie technológie a reagovať na požiadavky spoločnosti. My sme si už vypočuli dnes, že tu zaznela kritika alebo kontroverznosť alebo rozpor medzi výstupom univerzita a potrebami hospodárstva. Je to taká taký nesúlad, hlavne čo sa týka schopnosti, pretože je tu nedostatok, nedostatok kapacít v technických vedách na rozdiel od humanitných vied. Ja si myslím, že Európska únia a každý štát musí sa zamyslieť na zmenu politiky v týchto oblastiach. Keď vyriešite tento problém, ktorý som to ukázal, tak budete mať pravdepodobne nárok na nejaký vedecký titul. Nož a dôvodov, prečo vznikla táto situácia, je viacero. Poprvé, nedostatok vzdelávania vo vedeckých oblastiach. Pred 30-40 rokmi boli technické vedecké odbory populárnejšie, obľúbenejšie ako dnes. Dnes je to problém dokonca aj na univerzitách. No a túto problematiku treba zmeniť a treba sa vrátiť k popularizácii vedy a presvedčiť viac ľudí, alebo natchnúť viac ľudí pre vedu. Po druhé, sú to nízke platy v porovnaní s podnikateľským sektorom. No a tu môže pomôcť legislatíva, pretože to sa nedá vyriešiť len na základe dopytu a ponoky. To treba regulovať na určitej úrovni. Môže to byť regulované na úrovni EÚ, na lokálnych úrovniach, ale takáto regulácia je určite potrebná. Ak chceme prilákať ľudí ak vedia výskumu. No a Treťou vecou v tejto oblasti, oblasti je nedostatok feedbacku e, pracovného trhu. No a to je dôle, zložitá situácia, ak univerzity majú vytvárať štúdie plány a neexistuje feedback v spoločnosti. A tiež by som chcel povedať niekoľko slov celoživotnému vzdelávaniu. Je to veľmi dôležitá otázka, ktorá tu už bola tiež položená. Mal by sa, malo by sa to týkať len mladých generácií, ktoré od teraz, ale mali by sme dať druhú šancu už aj tým starším študentom. To je veľmi komplexný problém, ale čiastočne kvôli e, vekovému rozloženiu populácie, ale aj kvôli základným problémom, ktoré vystávajú z toho základného vzdelávania. Je ťažké E, dať ľuďom príležitosť účastňovať sa e, na vyšších, e, alebo dostať vyššie vzdelanie, ak nevedia ani poradne čítať alebo písať. No a ste, ak niekto má dobré jazykové a komunikačné schopnosti, a okrem toho základné, základné znalosti univerzitných štúdií, tak to je úžasné Tedy stačí roztiahnuť krídla a urobiť obrovskú kariéru. Ale na univerzitách je problém, že ECTS, e, Európsky systém transferu kreditov, nefunguje ideálne. No a keď sa mňa študenti pýtajú, čo robiť s mobilitou, tak im vždy poradím, že by sme mali presunúť medzi dvoma cyklami pretože bolonské e, cykly sú príliš e, krátke. No a rovnako jednu stranu som venoval výskumu a vývoju voči e, vedeckými kapacitami. Je to tá dilema, že treba publikovať. Ak E, má človek vysokú reputáciu, tak má v popredných e, vedeckých časopisoch alebo musí e, publikovať. No, toho však uberá o čas, no a niekedy vám však zmluvy zakazujú zverejňovať vaše výsledky. To je teda veľká dilema, ktorú by sme mali vyriešiť. No a spoločnosti by to malo vyriešiť spolu s univerzitami ideálnou kombináciou by bolo, ak by podniky, výskumníci a univerzity to vyriešili spolu. A pretože tak tu nebude nedostatok dôvery. A ja si myslím, že kombináciou týchto troch účastníkov alebo týchto troch aktérov dosiahneme najlepšie výsledky. No a jedným príkladom dúfam bude aj univerzita v Péči, je tu naša, náš pavilon pre vedy, ktorý dúfam, že bude hotový v, v auguste a začne novú éru v histórii Pečskej univerzity. Ďakujem pekne za pozornosť. Paljon kiitoksia, profesori Gabriel, ja sitten herra Florian Kais. Ďakujem pekne, vážený pán profesor. No a teraz dostáva slovo pán Florian Kaiser na 10 minút, tiež nech sa páči. tu je úžasné určite. Čo? Okay. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung, auch vielen Dank. Najskôr by som chcel poďakovať za, poza- za pozvanie a za príležitosť, že dostaneme ako študenti príležitosť vyjadriť sa k budúcnosti univerzit, pretože to sa týka nášho každodenného života. Ja som si zvolil veľmi konkrétny príklad, totiž bolonský proces, pretože už dnes si myslím, že je s ním spojených mnoho problémov a tieto problémy v budúcnosti budú pretrvávať alebo budú musieť byť v budúcnosti vyriešené. Na rozdiel od predrečníka to uvedem na konkrétnych príkladoch eh, národnej úrovne a vysvetlím na príklade Nemecka. Vo všeobecnosti bolonský proces eh, aj z hľadiska študentov má dobré ciele, avšak stále existuje eh, potreba kritickej, kritického pohľadu kvôli tomu, aby tá diskrepancia, ktorá existuje medzi stanovenými cieľmi a reali ich realizáciou, aby tá bola odstránená aby sa tie cieľe skutočne dosiahli. Okrem toho, vnímame ako veľmi negatívne, že bolonský proces vedie k elitarizácii a ekonomizácii a vysokého školstva a um, podstatná myšlienka toho štúdia alebo podstata štúdia sa stráca ďalší problém, ktorý s tým je spojený, ale čo je uh, typické pre Spolkovú republiku Nemecko. Um, je v podstate to typické pre všetky krajiny, ktoré sa zúčastňujú bolonského procesu Mnohé z nich existovali už aj predtým. No a je tu množstvo štruktúr, ktoré nesú zodpovednosť za reformu a zmenu vysokého školstva. Poprvé krajiny, ktoré podpísali Bolonskú zmluvu, Európska únia, Spolková republika, spolkové krajiny a vysoké školy tak celé ako jednotlivé fakulty. No a pri tomto rozdelení kompetencií, alebo toto rozdelenie kompetencií je tým problematickým bodom, pretože sa tu hrá partia Čierneho Petra. Totiž jednotlivé inštancie vždy zodpovednosť odsúvajú, odsúvajú na druhé, čiže problémy sa tiež len tak odsúvajú a neuskutočňujú sa žiadne zmeny. No a následky toho sú nespokojnosť študentov. No a minulé leto aj minulú jeseň sa to v mnohých európskych krajinách ukázalo, že študenti sa bránili proti týmto podmienkam a vyšli do ulic. Konkrétny príklad, mobilita. Je tu jasný cieľ e, zvýšenie horizontálnej a vertikálnej mobility, avšak e, ten sa doteraz e, nedosiahol. Dokonca šťastie mobilita v rámci jednotlivých fakult bola zmenou obmedzená. Takže e, študent nemôže zmeniť e, svoj odbor alebo aj napriek e, napriek tomu, že prestúpi, tak doterajšie výsledky mu nebudú uznané. Už Európska únia by mohla podporné programy budovať ešte lepšie ako doteraz, aby uľahčila výmenu študentov celej EÚ. Spolková republika by mohla e, budovať prípravné opatrenia. E, problém je, že chýba nielen čas pre jazykové kurzy, ale aj, že e, rozpočet je veľmi obmedzený. To by sa dalo jednoducho zmeniť. Spolkové krajiny majú v Nemecku problém, že majú 16 samostatných legislatív pre školstvo, ktoré si vzájomne odporujú šťastie, no a bolo by dôležité vytvoriť jednu nejakú právnu úpravu a jasne sa vyjadriť, aké sú očakávania, pretože to by uľahčilo mobilitu pre vysoké školy. Moduly by mali byť krátke a nepresahovať hranicu viacerých semestrov pretože ak modul trvá 2 alebo 3 semestre, tak mňa to obmedzuje v tom eh, ísť študovať do zahraničia. Pri uznávaní je veľký problém, že sa nezao, neporovnávajú obsahy, ale že sa porovnávajú názvy modu, modulov a uznanie je spojené s názvami modulov a nie s obsahom. Sociálna dimenzia, druhý prípad, signatárske krajiny sa vyzývajú odstraňovať byrokratické prekážky, pretože mnoho študentov ešte stále nemôže vycestovať práve kvôli tomu, lebo majú príliš veľa prekážok, musia navštíviť príliš veľa úradov alebo jednoducho nemajú informácie. Pre Nemecko by bolo priateľnou možnosťou prijať financovanie štúdia bez ohľady na určité faktory. No a na nejaké zraniteľné skupiny alebo zraniteľným skupinám malo byť ponúkané bezplatné vzdelávanie. No a tretí príklad, celoživotné vzdelávanie, veľmi ambiciózny plán a zámer, to je aj dobré, bohužiaľ ešte stále je tu príliš veľa prekážok, takže eh, mali by byť vytvorené koncepty financovania, eh, ktoré by, kde by zodpovednosť niesla Európska únia, ako aj členské štáty, treba odbúrať právne eh, prekážky. Jednotlivé členské štáty sa musia venovať problematike sociálneho poistenia, financovania čo sa stane so študentkou, ktorá má, ukončí bakalárske štúdium, je slobodnou matkou a teraz má ukončiť magisterské štúdium. Na to nie sú pripravené žiadne riešenia. Nuž a závery, tieto problémy, ktoré sa na týchto troch príkladov ukázali, sa nechajú, dajú preniesť na ďalšie ciele. A to súvisí predovšetkým s tým, že tie štruktúry a ich interakcia by mali zaistiť, aby sa vzájomne porovnávali a aby zodpovednosť za prácu sa vykonávali. Doterajšie výsledky bolonského procesu neukazujú nejaký ideálny priebeh, je tu potreba zlepšenia, avšak to nemôže viesť k letargii alebo odmietnutiu alebo nejaké nekoordinovanej činnosti. Nie, musí to zvýšiť ochotu, aby všetci aktéry sa len viac snažili, lebo len tak sa dajú nejaké ciele dosahovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kaiser. A ďalším rečníkom je pán Sir Havard Newby, vy máte takisto 10 minút rečnícky čas a potom začneme našu diskusiu a môžete klásť otázky. Pani Juby, máte slovo, nech sa páči. A k momentálnemu času toho vypočte. no veci, ktoré som chcela ja povedať, už boli povedané a sa obmedzím na niekoľko kľúčových tém. Ja som chcel začať témou udržateľnosť vysokoškolského Európy E, systému v Európe. Tá dilema, pred ktorou stojíme v Európe, toto nie je len v Európe. Tieto dilemy existujú celosvetové. Dovolte mi, aby som to zhrnul. Príčiny, príčinami e, je to, že všetky vlády v rámci Európy sa vlastne vyrovnali s vedomostnou spoločnosťou a vedia o tom, že budúca konkurenciaschopnosť závisí od toho, aké vysoké sú naše ľudské zdroje kvalifikované. A preto e, je tu dvojnásobná zodpovednosť, lebo ako sme si vypočuli, univerzity vo svete sú zodpovedné za vytváranie vedomostí, na ktorých stavia vedomostná spoločnosť. A takisto sme zodpovední aj za to, aby sme vypracovávali e, zručnosti, aby sme budovali zručnosti našich študentov, aby mohli využívať tieto vedomosti produktívnym spôsobom. Takže je tu dvojitá zodpovednosť. A z tohto dôvodu členské štáty všade v EÚ aj inde vo svete, e, keď toto akceptujú, sa snažia expandovať svoje systémy e, vzdelávania. Takže táto masifikácia, ako ju nazývame, je vlastne produktom vývoja za posledných 10-20 rokov. Ale takéto masové vzdelávacie systémy e, súvisia s tým, že zároveň s tým chcú aj zvyšovať vlády kvalitu univerzitného vzdelávania všade v Európe a členské štáty takisto sa snažia robiť e, teda oboje tieto veci a zároveň k tomu ešte aj znižovať e, náklad a zaťa- nákladové zaťaženie na e, placov daní, na daňových poplatníkov. A to je obzvlášť dôležité aj v aktuálnej politickej klíme. Takže v takomto rozpetí vlastne pôsobia univerzity a univerzitné systémy. A teda ide o to, ako e, sa snažia riešiť tieto e, ťažkosti. V niektorých krajinách jednoducho kvalita utrpela, v niektorých kraj, e, krajinách tá miera expanzie, miera zvyšovania počtu študentov nebola až taká vysoká, ako by bolo želateľné a v niektorých krajinách mali by sme mať na pamäti, sa táto dilema vyriešila tým, že sa hľadali dodatočné súkromné investície v sektore vzdelávania obzvlášť vo východnej Európe, kde vlastne je nezastaviteľný tento eh, hlad po ďalšom vzdelávaní a nedá sa očakávať, aby vlády hradili plné náklady. Takže eh, pre tých budúcich 10 a viac rokov eh, toto bude naďalej dôležitou výzvou Ďalší bod, ktorý by som chcel spomenúť, e, sa šťastie už spomenul, e, v Európe myslím, veľmi akutne vnímame prechod e, univerzít z modelu 19. storočia, toho Humboldtovho modelu, k tomu dnešnému. Ten Humboldtov pojem sa netýka len výskumu, aj vytvárania vzdelávania, ale aj vyučovania a teraz a vlastne sa snažil oddeliť univerzity od spoločnosti. A v 21. storočí samozrejme vidíme, že takéto myšlienky univerzít e, už zapadajú prachom e, kvôli centralite v vzdedomostnej spoločnosti jednoducho nutné, aby univerzity boli prepojené so širokou spoločnosťou a ekonomikou, tak ako to aj robíme. A tento prechod bol z časti bolestivý, ale veľmi nutný, a už sme spomenuli na tomto vypočutí viackrát, že prebieha ešte stále. V tomto kontexte by sme si mali pripomenúť, ako veľmi sa univerzity zmenili. Už aj pred jednou generáciou e, väčšinou e, funkciou univerzít bolo e, vzdelávanie študentov a výskum sa vykonával na okraji času, ktorý mali vyučujúci k dispozícii. Dnes sme si uvedomili, že fungovanie moderných univerzít je oveľa komplexnejšie. Vyučovanie áno, ale ako sme už počuli, Mali by sme skôr hovoriť o celoživotnom vzdelávaní a uznali sme, že e, zmeny v našej ekonomike a spoločnosti idú tak rýchlo, že naši, želania si e, budú, naši študenia, študenti si budú želať vrátiť sa e, k učeniu sa v svojom budúcom živote možno naplno, možno iba na čiastočný úvezok. Takže komplexita a, a, a diverzita e, v oblasti e, ďalš- vysokoškolského vzdelávania sa bude ešte v dôsledku tohto posilňovať. Ďalej sme si vypočuli, že výskum je veľmi e, dôležitý v Európe, v univerzitnom svete. A potom je dôležitý aj transfer vedomostí, tak aby všetci tí, ktorí môžu tieto vedomosti vytvorené na univerzitách, mali aj k ním prístup a to efektívne, tak ako to bude e, do najväčšej možnej miery možné. A takisto sociálna inklúzia je dôležitá. Univerzity sú e, cestou e, sociálnej inklúzie a majú zabezpečiť, aby všetci, ktorí môžu profitovať zo vzdelávania, mali k ďalšiemu vyššiemu vzdelávaniu prístup čo má byť vlastne v dobre celej spoločnosti. A takisto sú univerzity kľúčové pre miestny a regionálny rozvoj. No a majú potom prínos aj pre občanskú spoločnosť. Sú dôležité inštitúcie, stoja medzi štátom a jednotlivcom. A chceli by sme si myslieť, že to, čo z vyššieho vzdelávania robí to vyššie, je aj to, že e, vlastne e, podporuje sa e, demokratické hodnoty, tolerancia, racionálne uvažovanie a podobne. Ten, toto dlhé vymenovávanie funkcií univerzít v dnešnej dobe e, netreba spochybňovať, nikto nebude spochybňovať, ale tou dilemou dnes je, že žiadna univerzita dostatočne e, nevyriešila všetky tieto veci zároveň. Dnes musia byť univerzity na e, globálnej úrovni excelentnými, nielen na lokálnej. To je tá hlavná dilema. Preto všetky univerzity do určitej miery si musia vybrať a sústrediť sa na to, v čom sú najlepšie, sústrediť sa na to, aby boli konkurencieschopné v čoraz globálnejšom prostredí a mali by umožniť iným častiam univerzitného systému, aby sa sústredili na iné funkcie, v ktorých sú oni najlepší. A to ma vedie k môjmu štvrtému bodu. Na to, aby univerzity mohli identifikovať svoje silné stránky a sústrediť sa na ne, investovať do nich a udržať e, tam trvalo svoju e, e, excelentnosť, musia byť autonómne, musia mať možnosť sa takto rozhodnúť. A autonómia samozrejme musí byť prepojená so zodpovednosťou. V univerzitnom svete si to uvedomujeme, ale v Európe, keď sa pozrieme, ešte stále vidíme, že univerzity nie sú dostatočne autonómne na to, aby mohli takéto zásadné eh, rozhodnutia prijať a európske vyššie vzdelávanie eh, tým môže trpieť. Sú tu eh, také dôkazy vo všeobecnosti vo svete, že čím sú univerzity autonómnejšie, tým vyššiu kvalitu vzdelávania poskytujú. Veľmi často sa ešte e, nespomenulo slovičko globalizácie na tomto vypočutí. Mali by sme si v Európe uvedomiť, že samozrejme e, sily globalizácie ovplyvňujú univerzity podobným spôsobom, ako ovplyvňujú podniky a organizácie súkromného sektoru. E, na globálnej úrovni e, je tu hospodárska súťaž o e, talent, o najtalentovanejších profesorov, výskumníkov a obzvlášť študentov. A sú tu dôkazy, že tí najtalentovanejší učitelia, výskumníci a študenti sú tí, ktorí sú tí najmobilnejší. A tomu je tak obzvlášť na postgraduálnej úrovni ale aj na nižších, e, a to čoraz viac. A je veľmi dôležité, aby Európske univerzity mali svoj podiel alebo viac než svoj spravodlivý podiel na e, týchto vynikajúcich talentoch. A samozrejme by sme mali vštepovať študentom e, hodnoty globálneho občianstva, nielen národného alebo európskeho. Ak oni, rovnako ako my, majú byť úspešní z očí voči um, Eh, takým výzvam ako trvalá udržateľnosť eh, v oblasti životného prostredia, globalizácia a tak ďalej. A toto ma vedie k môjmu poslednému bodu. Predchádzajúci rečník hovoril veľa o bolonskom procese a o výzvach s ním spojenými. Ja si myslím, že ich je veľa. K bolonskému procesu by sme, myslím, mali eh, prijať niektoré z tých bodov, ktoré som práve popísal, a to obzvlášť téma ako to povedal predračník, e, že by sme mali zabezpečiť, aby všetci v Európe, mladí ľudia, aj nie takí mladí ľudia, ktorí môžu využiť pozitívne ďalšie vzdelávanie, mali prístup k tomuto e, vzdelávaniu. Musíme zabezpečiť, aby účasť na vyššom vzdelávaní nebola obmedzená v aktuálnej uh, ekonomickej situácii, ale mali by sme sa skôr snažiť investovať do uh, budúcnosti uh, našich občanov v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán predseda. Paljon kiitoksia professori Newbille ja kiitokset kaikille asiantuntijoille. Ďakujem pekne Ďakujem e, našim rečníkom za e, ich e, úvodné referáty. Na univerzite v Helsinkách v 80. rokoch bolo veľa nových myšlienok, keď som tam študoval. A teraz už by som vám odovzdal slovo. Nech sa páči, môžete položiť našim rečníkom otázky. Budeme mať viacero otázok naraz a potom naraz experti budú reagovať, takže vypočujeme si naraz viacero otázok. Pán Avela. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som pogratulovať expertom a predovšetkým e, tomu študentovi, ale aj ostatným, pretože sa naozaj zaobrali problémom e, toho, čo je nové e, na univerzitách. A je tu toho veľmi veľa Prvá otázka. Nejde o to, aby sme investovali masívnym spôsobom, aby sme zabezpečili čo najširší prístup študentov, ktorí nemajú prostriedky, ktorí jednoducho momentálne nemajú možnosť e, pre svoje sociálne postavenie e, študovať. Dnes toto už nie je iba otázkou rovnoprávnosti je to aj problémom funkcionality pre samotnú spoločnosť, nielen pre jednotlivcov. Takže vyžaduje si to silnejšie opatrenia než doteraz. Toto je prvá otázka. Druhá otázka sa týka bolonského procesu. Bolonský proces sa nazýva procesom, pretože to nie je zákon, ktorý by prichádzal z výšky Eh, mal by eh, postupovať eh, zo spodu, avšak bol tu postup práve z vrchu nadol, zo, z vlád smerom k univerzitám a je to proti tej základnej myšlienke, teda smerovať k Európskej univerzite. A toto je ten problém, pretože dnes sa nesnažíme hľadať, zainteresovať univerzity, aby riešili problémy ktoré, a priority, ktoré sú prioritnými pre študentov. Ale tento proces je ne- nezmeniteľný, nedá sa obrátiť. A máme tu skôr e, klímu e, e problémov, e, sťažností, lamentácií. Tie však nie sú dôsledkom bolonského procesu, ale všetkých tých zmien, vyučujúci nechcú sa prispôsobiť dostatočne vo svojom didaktickom e, prístupe e, požiadavkám miliónov študentov, e, ktoré si vyžadujú hlboké zmeny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečníci, pán Sven. Ďakujem za príležitosť vyjadriť sa. E, som z Eurochamber, e, Európskeho združenia e, obchodných komor a sme radi, že sa môžeme podielať na práci komisii. Aj sme si mohli prečítať návrh správy pána Šmita. To, čo som si dnes vypočul, je veľmi v súlade s mojimi predstavami, pokiaľ ide o autonómiu, flexibilitu, zodpovednosť univerzít, Všetky tieto e, body zdieľame. Hlavné posolstvo pre nás je takisto aj zamestnateľnosť. Vypočuli sme si od e, profesora z Liverpoolu, že rolou univerzity je e, vytvárať vedomosti a ľudí, ktorí môžu meniť tieto vedomosti a využívať ich. A potom k ďalšiemu bodu e, k e, vytváraniu tých ľudí, ktorí to majú. Tak ja si myslím, že tu je dôležitá zamestnateľnosť týchto ľudí ktorých vzdelávajú univerzity. Ešte sme sa nezaoberali veľmi riešeniami. E, zdá sa, že sa zhodneme všetci na tom, aké sú tu problémy a čo je potrebné pokiaľ ide o to, čo treba zlepšiť, ale sú to dve hlavné bariéry, ehm, o ktorých máme po, po, pocit, že ich treba odstrániť, ak sa chceme dostať ďalej. Prvou z nich je právny systém v niektorých krajinách, kde uh, E, zabraňuje aktuálny systém e, univerzitám a podnikom, aby spolupracovali. Je ťažké, aby podniky mohli byť involvované do práce štátnych univerzít v niektorých členských štátoch a pre zástupcov podnikov je ťažké byť zainvolvaní do menenia e, učebných oslov. Musíte mať, osnov musíte mať v niektorých krajinách PhD, aby ste mohli takto eh, na tejto úrovni pôsobiť a to samozrejme eh, zabraňuje súkromnú sektoru, aby mohlo vplyvňovať eh, učebné osnovy. A potom moja otázka je, čo je možné urobiť na európskej úrovni v tejto oblasti, ak také niečo je možné na európskej úrovni. Ďalšou bariérou je, že máme pocit, že akademici univerzity sú jednoducho hodnotení podľa nesprávnych kritérií. Vypočuli sme si, že publikovanie a výskum sú tým svetým grálom väčšiny akademikov a univerzít. E, celkom jasne toto vždy zostane dôležité, ale myslíme si, že zamestnateľnosť by mala byť kľúčovým aspektom e, pre meranie úspechu univerzít takisto a e, som rád, že pán Schmidt povedal predtým, že by sa mali monitorovať kariéry študentov a malo by sa sledovať, kde skončia, či našli také, pra, takú prácu, a, akú chceli, či vôbec nejakú našli. A mali by sme takto aj merať úspech univerzít, vychádzajúc e, z tohto a e, teda moja druhá otázka sa týka toho, čo na európskej úrovni je možné urobiť na to, aby sa zabezpečilo, že univerzity budú hodnotené aj podľa kritéria e, zamestnanosti, zamestnateľnosti. A e, jednou z myšlienok, ktoré máme, je, že európsky rankingový systém by sa mal vyvinúť, ktorý by nev, nevychádzal iba z publikovania a výskumu, ale aj z toho, kde sa zamestnali e, študenti, ktorí vyšli z univerzit. A máme dojem, že parlament by mohol zohrávať vedúcu úlohu pri e, vytvorení takéhoto rankingového systému. Ďakujem vám popred. Ten kolega Cver, olkaa hyvä. Gospod predsedujoči, spoštovane... Ďakujem, predseda. Vážené kolegyňa, kolegovia, vážení hostia. Najskôr mi dovolte zablahoželať pánovi Šmitovi k jeho správe. Ja by som sa chcel venovať toho poslednému, tomu poslednému referátu, ktorý ma absolútne oduševnil. Toto je skutočne vynikajúci prehľad o situácii vo vysokom školstve v Európe. Už dlhú dobu ma univerz uh, eh, <laughs> zaujíma pardon, uh, a otázka autonómie univerzít, keď hovoríme totiž to o autonómii, tak je to uh, tak, ako keby sme hovorili o plešatosti, plešatosti niekoho, kto nemá žiadne vlasy. A napriek tomu je tento pojem dosť relatívny, pretože keď hovoríme o autonómii univerzít, tak si musíme na druhej strane položiť otázku, do akej miery uh, znáša tá ktorá univerzita zodpovednosť voči spoločnosti a hospodárskej sfére. A ja by som chcel vyjadriť také tvrdenie, že čím viac univerzita či fakulta eh, má eh, autonómie, tým viac je zodpovedná. Ja vám príklad z Spojeného kráľovstva, kde tá situácia vo vysokom školstve je možno trošku iná ten boloňský proces tam bol implementovaný oveľa lepšie ako v centrálnej časti Európskej únie. U nás mám ten dojem, že univerzity chcú byť čím viac, tým ďalej Humboldtové univerzity. Ale že chcú e, síce robiť si svoje veci, ale nechcú veľmi plniť bolonský proces a ja si myslím, že množstvo prekážok e, Pochádza tiež z toho, že bolonský proces a, reforma v rámci bolonského procesu nebol dostatočne implementovaný na univerzitách. A toto sa týka aj tej um, autonómie univerzít univerzity musia reagovať na potrebu práce na trhu práce a to znamená, že univerzity musia byť kvázi na trhu a toto si vyžaduje obrovské miesto energie, práce, úsilia a schopnosti prinášať obete. Ja si samozrejme želám, aby univerzity boli absolútne autonómne, či v čo najvyššej možnej miere a aby boli úspešné, ale napriek tomu musí byť vytvorná klíma podpory. Pán profesor, ja mám na vás otázku, otázku majú vlády nejaké mechanizmy vo svojich rukách, aby mohli ovplyvniť to, že univerzitný priestor sa rýchlo modernizuje a to aj v tej časti Európy, o ktorej som hovoril. Kiitoksia. Nyt on päästy jämäkästi Ďakujem. Toto bol skutočne veľmi dobrý štart. Máme teraz otázky. Má niekto ešte ďalší? E, teda, pardon, boli položené otázky našim expertom. Kto bude odpovedať ako prvý? Teda zástupca študentov, pán Kajzer. Máte slovo. Áno, tá prvá otázka, o ktorej sa hovorilo, to boli peniaze chudobným študentom v odzovkách. No áno, bolo by to dobré opatrenia, pretože tým by sa tie um, univerzity a vysoké školy otvorili aj pre ľudí, ktorí pochádzajú z prostredia, kde eh, nie je vzdelanosť eh, zásadnou prioritou. Uh, ale samozrejme sú to komplikované štruktúry krajiny, ktoré sú ochotné investovať. No už, dobre, tak keď poskytnú peniaze, tak sa umožní študentom študovať a profesorom robiť výskum, ale samozrejme toto je veľké rozhodnutie či um, ja ako politik uh, budem toto, sa viem na to koncentrovať a či je uh, to vzdelanie dostatočne, um, má dostatočne vysokú hodnotu a v Nemecku, to, v Nemecku nie je práve najlepším príkladom na to, že sa vzdelanosť vysoko hodnotí. Dobre, trošičku niečo keď, keď máme tú nasaditeľnosť alebo zamestnanosť má byť viac orientovaná, teda, teda univerzity by sa mali viac orientovať na trh práce, ja som dokonca včera hovoril s jedným profesorom, ktorý rozprával, že sociológia v 50. 60. rokoch v Nemecku, ktorá bola veľmi vysoko akreditovaná, zrazu nemá pracovné miesto. To znamená, že trh, pokiaľ by trh um, mal diktovať vysokým školám, čo majú robiť, to by bolo nesprávne východisko. Um, mali, mali by síce univerzity rešpektovať požiadavky trhu práce, ale napriek tomu mali byť autonómne alebo teda samostatné. No už e, viete, autonómia, keď má nejaké mesto, e, tri vysoké školy, ktoré nechcú mať nič so sebou spolu dočinenia, tak je to veľmi ťažké niekedy. Um, myslím si, že to je skutočne ťažké. To je hra a blízkosti a vzdialenosti. Samozrejme, e, vysoké školy potrebujú autonómiu, ale je potrebné, aby si zabezpečili aj príslušné šance. Humboldt študová univerzita ako elitné vzdelanostné centrum, no áno, toto je, je niečo, ale čo treba uh, ponímať aj kriticky do určitej miery. Ďakujem pekne. Najskôr prvá otázka investovať do celého európskeho prístupu. No už s tým len súhlasím. Treba investovať do talentovaných študentov, ktorí si nemôžu dovoliť sami platiť za univerzitné štúdium. Samozrejme, uh, <clears throat> to má na druhú stranu mince, totiž tí, ktorí sú trochu zo zámožnejších rodín, budú platiť, platiť eh, vyššie poplatky. Nuž a kolega z obchodnej komory, zo Združenia obchodných komor hovoril o zamestnateľnosti Nuž, eh, komisia spustila pilotný, pilotný projekt eh, o rebríčku alebo rebríčku Európskych univerzít pod názvom Multirank. No a zamestnateľnosť je jedna z kľúčových indikátorov, ktorý sa využíva. Je to technicky veľmi komplikovaná záležitosť. Bude to trvať eh, pomerne dlho, predtým, než sa vypracuje nejaký ranking. Nebude to ani jednotný alebo jediný ranking. A rovnako môžem povedať, že Európska asociácia Európskych univerzít vytvorila tiež taký rebríček vlád s ohľadom na autonómiu, ktorú dávajú jednotlivým priemyselným sektorom. No a otázka autonómie je dôležitá, hlavne s ohľadom na príspevky k výskumu. Samozrejme, nie je to autonómia od spoločnosti, pretože máme zodpovednosť voči spoločnosti len nám to umožňuje, alebo Univerzita nám to umožňuje eh, vyberať si. Umožňuje to hľadať vlastnú úlohu v oblasti európskeho vyššieho vzdelania, eh, ktorú môžu hrať. Univerzity nemôžu rovnako plniť všetko, čo od nich eh, sa žiada na to, aby mohli konať, potrebujú viac autonómie a nie menej, podľa môjho názoru. Mhm, ďakujem pekne. Pán Gabriel, chcel by ste niečo dodať? Dobre, jedna pripomienka k tým otázkam. Univerzity sa stretávajú s neustálým problémom. Spoločnosti neustále prekladajú návrhy, že to a to chceme v študijných plánoch. Ale problém je, čo učiť. Transfer e, schopností, jazyky, komunikačné, komunikačné zručnosti alebo fakty. No a tá dilema zatiaľ nebola vyriešená. Musíme sa tým trochu zaoberať, pretože časť univerzity je za, za prene, prene, prenosné a nejaké zručnosti, a ostatní za profesionálne fakty. A preto treba nájsť nejaký spôsob vzájomného alebo nejaký harmonizovaný spôsob, pretože v tejto situácii je vzájomné uznávanie e, diplomov a vysokoškolských titulov veľmi náročné. A ďakujem pekne. Teraz dostávajú e, ďalší traja rečníci slovo. Takže pán Sver, neboli ste spokojní s odpovedou, chcete položiť doplňujúcu otázku. Zdá sa, že nie ste spokojní s tou odpovedou, ktorú ste dostali. Dovolte mi len krátko komentovať odpoveď Áno, ďakujem. Univerzity sú skutočne odkázané na autonómiu, to ako ste povedali, ja som o tom presvedčený, že pokiaľ by univerzity v 21. storočí nebudú agovať ešte zodpovednejšie, tak potom stratia svoju úlohu. Univerzity stratia svoje monopol na trhu dobudnutia vedomostí, pretože bude, bude to neformálne vzdelávanie a hospodárska sféra si jednoducho zoberie svojich riadiacich pracovníkov odtiaľ, kde budú najlepšie vzdelaní a nemusí to byť z univerzít. Ďakujem. Pán, pani Manesko. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcela poďakovať všetkým odborníkom, pretože ich prezentácie boli všetky do jednej veľmi zaujímavé. A to nie len z perspektívy eh, skutočnosti bolonského procesu, ale aj z hľadiska Lisabonskej stratégie. Úloha univerzít eh, bola predmetom diskusí o tom, ako dosahovať strategické ciele Lisabonského programu. No ja si myslím, že dôležité je nehovoriť len o sociálnej kohézii, ale aj o zvyšovaní kvality a výskumu v Európe v Lisabonskej stratégii je teda dôležité, no a univerzity sú kľúčovými aktérmi, majú zodpovednosť za v podstate realizáciu. No a prezentácia pani Karp, ona veľmi hĺbkovo analyzovala úlohu univerzít a vzťahy, ktoré by mali mať s, so svetom podnikania. No a tí mali reagovať na požiadavky trhu. No a chcela by som sa spýtať a pani Karp, a ona má skúsenosti nielen ako vedecká pracovníčka, čo si myslíte určuje rôznu úroveň, ktorú majú absolventi. Ako sa dokážu prispôsobiť na pracovný trh v súčasnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vážení kolegovia a kolegyne, ja som pánovi Kojzerovi veľmi vďačná za to, že on vlastne koncentroval tú diskusiu na uh, implementáciu a na realizáciu bolonského procesu, pretože skutočne, keď hovoríme o budúcnosti vysokých škôl a o tých výzvach, a keď o nich rozmýšľame a, a diskutujeme a to, čo vlastne stojí pred našimi univerzitami a vysokými školami v budúcnosti, tak sa dostávame ďalej. A to, ako bolonský proces doteraz prebiehal a ciele, ktoré sme si všetci kládli a ktoré považujeme za správne, uh, boli doteraz určitý, určitým spôsobom realizované. Myslím si, že pán Kaiser ešte raz chcel počiarknúť, že aj na tejto ceste, na tej realizácii pri dosahovaní volonských cieľov ešte stále sme sa nedostali tak ďaleko, ako sme si želali. Respektíve dokonca sme uh, istým spôsobom niektorí išli nesprávnym smerom a ja si myslím, že my ako Európsky parlament sa musíme skutočne zamysliť aj s tými malou kompetenciami, ktoré v tejto oblasti máme. Uh, aby sme sa zasadili za to, aby sa podarilo dosiahnuť bolonské ciele na jednej strane, ale na druhej strane samozrejme to štúdium napriek tomu ešte tak umožniť a, a zatraktívne štúdium pre študentky a študentov, aby to nielenže prinieslo niečo pre študentov samotných, ale aj pre spoločnosť toho vychádza a pán e, profesor Ňuva povedal, e, teda hovoril o e, spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl a o tom, že vysoké školy musia priniesť aj mimoriadný um, prínos k budovaniu vzdelávacnej spoločnosti. Ja si myslím, že univerzity nie sú len na to, a teda vysoké školy nie sú len na to, aby uh, sprostredkovali odborné znalosti a vedomosti, ale že majú aj povinnosť uh, do istej miery niesť, um, niesť zodpovednosť voči, voči spoločenstvu a odpovedať aj na morálne otázky a potom uh, tí, ktorí, tí študenti, tí absolventi, ktorí potom idú vedeckou či uh, výskumnou cestou, týmto tieto hodnoty dať na ich cestu. Ja si myslím, že tých z nás, ktorí zažili realizáciu bolonského procesu, že je to istý korzet, že študenti vôbec nie sú v stave uh, pozrieť sa mimo, doprava doľava, mimo svojho odborného, e, svojej odborné, odbornosti, myslím si, že toto je zodpovednosť, ktorú musí vysoká škola mať a jednoducho myslím si, že toto sa nám stráca zo, zro, zo zreteľa a potom možno aj moja otázka snať všetkým, aké možnosti vidíte um, na zvrátenie tohto procesu, ktorý ktorý by mal byť posilnený pri budovaní, pri budovaní ďalších, ďalšej, ďalšej spoločnosti. Ďakujem pekne. Pani pak sa už vrátila. Tu vítam, ešte dostávajú traja rečníci slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem gratulovať, pogratulovať všetkým rečníkom. Ale chcela som sa venovať všetkým zástupcovi hospodárskych komôr a um, chcem povedať, že že zástupcovia Európskej univerzity ešte prispôsobili úplne realite. Predovšetkým hovorím teraz o španielských univerzitách a univerzitách v Južnej Európe, ktoré poznám najlepšie. Uh, pretože tu sú skutočné problémy, ktoré e, sú pri mm, zabezpečení mobility, spolupráce medzi vysokými školami a hospodárskou sférou. Tá vlastná mobilita ako taká ani nie, ale jednoducho vidíte mnohých, na, máte mnohých profesorov, ktorí sa na tom chcú zúčastňovať. Máme veľmi taký zošnurovaný systém, e, nie sú vždy zamestnávané najlepšie sily, ale mnohokrát tu ide o uprednostňovanie známych. Ja som bol v minulosti podnikateľom a advokátom, predtým ako som sa začala venovať politike. Chcel som vám povedať, že pre študenta to je skutočne veľmi ťažké sa pripraviť tak, aby mohol v, v budúcnosti potom vykonávať ten post, ktorý, e, o ktorý sa zaujíma, pretože študent musí síce mať vysok, vo vysokej miere teoretické znalosti, ale, tie, ale aj tie znalosti, ktoré sú užitočné pre spoločnosť. A myslím si, že táto príprava sa musí prispôsobiť, musí, byť, musí sa zlepšiť. Samozrejme, ten, to meno univerzit a autonómia Univerzity je veľmi dobrá, ale štát musí kontrolovať, pretože spoločnosť na, im veľa platí a spoločnosť predsa musí mať e, spolurozhodovacie slovo to, čo sa de, k tomu, čo sa deje na univerzitách. Či profesori, ktorí tam boli takisto vzdelávaní, či si ochotní podriediť sa mobilite a do akej miery um, ďaleko sú študenti z týchto univerzít Napríklad jeden um, dočasný profesor z Barcelony, a um, môj dobrý priateľ, povedal, že v minulosti, keď sme um, si urobili našu maturitu, my sme ako maturanti mali vyššie uh, znalosti, uh, väčšie znalosti z latinčiny ako študenti, ktorí študujú latinčinu na vysokých školách a robia si bakalára. Uh, Takže myslím si, dobre, toto neodpoveda, toto vlastne neodpoveda tým požiadavkám spoločnosti. My potrebujeme konkrétne veci. Samozrejme je vždy veľmi dobré, keď sa hovorí o teórii, toto funguje niekedy veľmi dobre, a čo môžu univerzity urobiť preto, aby sa lepšie prispôsobili tej realite v rámci hospodárskej sféry. Ďakujem, pán Repo. Hm, ďakujem pekne. To je veľmi zaujímavé popoludne. Chcel by som tiež poďakovať pánovi Smithovi a pani Madurel, pánovi Šmitovi a pani Madurel za ich prezentáciu. V parlamente, v rôznych výboroch hovoríme o rovnakých otázkach. No a ja sám som bol autorom stanoviska výboru ITRE. A ukazuje, a poukazuje to na tom, že Európa bez výskumu, vzdelávania, nemá žiadnu budúcnosť. No a preto by som vám rád položil jednu otázku. Môžeme sa my niečo použiť, poučiť z amerických tradícií, ktoré sme predtým kritizovali. Hovorili sme, že je to príliš uvoľnené, heterogénne, ale teraz hovoríme všetci o reciprocite, o dynamizme, flexibilite a e, disciplinárnych aspektoch. Bolo veľmi zaujímavé e, vypočuť si e, profesora Gabriela Spéču. Už dlhé roky majú alebo sú vzťahy s Péčom a kansalaiset saavat teorian helpommin käytäntöön. An ideas... Istanbulom. Dobre, takže ako sa môže zmeniť vedomosť na produktu? My vo Fínsku máme trochu náskok v tomto dialogu a tiež teraz meníme a modernizujeme našu univerzitnú administratívu spolu so zastupcami e, podnikov. No a bývalí komunisti a radikáli a e, kritizujú aj toto. No a súčasne však je zaujímavé, že veľké spoločnosti všade na svete, vo všetkých e, chcú ľudia mať tiež nejaké humanistické zastúpenie. Um, alebo zastúpenie umelcov alebo dokonca teológov vo svojich e, správnych radách. Takže môžeme sa z tohto poučiť. Signor Vatimov. Ďakujem. Dobre, teraz už ma počujete. Ja som univerzitný profesor, ktorý e, sa nechcel odvážiť vystúpiť, lebo bol úplne zúfalý z, univerz- tých univerzitných problémov. Mnohí kolegovia, univerzitní profesori, ktorí dnes pôsobia v Taliansku, uh, aj teda v politike, odhľadnúť od kolega Berlingvera, ktorý bol tiež ministrom. No už tí tiež nevedia, eh, čo robiť. Chcem len vysvetliť, že eh, sú tu odlišné národné skúsenosti, z ktorých vychádzame, v ktorých fungujeme máme odlišné náhľady napríklad na vzťah medzi podnikmi a univerzitami. A ja mám určité výhrady, eh, pokiaľ ide o fungovanie amerických univerzít v tejto oblasti, ale to dám teraz bokom. Chcel by som sa vyjadriť, eh, či je možné eh, v tej správe, ktorá sa parlamentu predostrie, či by sa tam mohli pripomnúť niektoré otázky, ktoré sa netýkajú iba Talianska, ale týkajú sa iných krajín, Napríklad ide o tendenciu vlád v tejto situácie, e, situácii, pokiaľ ide o e, krátenie rozpočtu univerzít a výskumu. Pýtam sa, či je možné, aby Európa e, nariadovala vládám, členským vládám EÚ, aby rešpektovali určité E, určité rozpočtové linky, ktoré majú byť e, e, nasmerované do sektoru vzdelávania, pretože v Taliansku tomu tak teraz nie je. Myslím si, že situácia je podobná aj v iných európskych krajinách, kde je tendencia stále znižovať podiel HDP, ktorý smeruje do tohto nutného e, sektora e, vzdelávania. A to by bolo veľmi dobré, keby sa to spomenulo v správe parlamentu. Ďalšia otázka, ktorú som chcel spomenúť, e, je prepojená s tou tendenciou dnes, ktorú ja vnímam v Európe, privilegovať privátne, súkromné univerzity a nie štátne. Tie možno majú lepšie vzťahy s priemyslom, lebo sú často orientované Eh, napríklad na aplikovateľné eh, technológie, ale eh, základný výskum sa často deje na štátnych univerzitách a tento sa nezaujíma až tak veľmi o základný výskum, ale základný výskum vo fyzike, v chémii a tak ďalej je dôležitý, aj keď nemá vlastne priamy finančný prínos pre podniky. A ja by som povedal, že aj tieto problémy by sme mali spomenúť v našej správe a mali by sme vyzvať jednotlivé vlády, aby rešpektovali určité kritériá pri alokovaní finančných prostriedkov e, univerzitám, aby tieto smerovali e, do školstva a výskumu. Ja to vnímam ako veľmi iminentné nebezpečenstvo v mojej krajine, ale myslím si, že určite nie je cudzí aj iným krajinám. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Ďakujem, pán Vatimo. V podstate Lisabonská stratégia je fokusovaná tak, že na vzdelávanie sa má vydávať, na vzdelávanie a výskum sa má vydávať viac peňazí. V každom prípade nie menej, hovorí Vadimov. Viac alebo rovnako, áno. Pán Kučer včera nám priložil svoju správu, prípadne hovoril, respektíve hovoril o, o záležitostiach, ako to vyzerá v, v oblasti vzdelanosti, výskumu a vývoja momentálne. A my sme, um, my sme zistili, že uh, sú krajiny, kde to ide dokonca opačným smerom, nie dopredu, ale dozadu. A pán Vadimán mi to uh, potvrdil. Ďakujem veľmi pekne. Aj, bolo to veľmi podnetné popoludne. Už mne sa zdá, že nakoniec tu nie je nejaký konflikt, ale napätie medzi tými dvoma vecami, ktorých podstat, ktoré podstat, tvoria podstatu univerzity. A totiž eh, dať eh, alebo pripraviť študentov na prácu alebo eh, a ďalej skúmať nové veci. No a to sú tie dve veci, medzi ktorými pravdepodobne vždy bude existovať určité nápetie a univerzity sa budú musieť rozhodnúť, akým smerom sa vydajú. No a O tom povedal niečo profesor Newby, o každej individuálnej inštitúcii, ktorá sa zaoberá tým, čo je najlepšie. Takže treba sa sústrediť na to, čo sme najlepší. No a kľúčom je, aby univerzity boli autonómne. To musí byť podstatou tejto debaty. Musia byť autonómne inštitúcie, ktoré fungujú v určitom rámci autonómnom. Viem, že je to v Európe založené na britskom systéme, ale funguje to. My za 3 roky stihneme dva tituly a funguje to už. Autonómna časť je dôležitá no a preto univerzity sa musia zamýšľať na tým, čo ako individuálne inštitúcie môžu ponúknuť. na určite budú tie, ktoré budú zamerané na technické veci, na humanitné vedy. No a to sa im zatiaľ nedarí. A univerzity existujú skutočne 13. storočia, takže majú veľa času. No a to bolo jedno z takých podnetných vecí. Ja by som na záver povedala niečo pomerne nudné, a totiž jazyk. Je vynikajúce, máte európsky systém, všetko harmonizované a hovoríte o mobilite, mobilite študentov a zamestnancov, ale mobilita nebude fungovať, ak ľudia nedokážu komunikovať. Takže súčasne s týmito vecami tie vysoké úrovne eh, by sme mali nájsť spôsob, ako umožniť ľuďom, ktorí chcú ísť na univerzitu, ako im dať tie jazykové znalosti a možnosti študovať v iných častiach Európy. No, pani Helibel. Vy ste Britka. Všetci si uvedomujeme, že sa musíme učiť jazyky. Povedzte to vašim spoluobčanom, ktorí nie sú v podstate ani občania, ale poddaní uh, alebo kráľa. Takže. Dobre, takže poprosím uh, vážne dámy a páni, ktorí chcú odpovedať. Ehm, bolo to niečo k bolonskému procesu. Ja sama som robila um, správu k bolonskému procesu, pretože som bola stále oslovená. My sme vlastne nevinní, čo sa tohto procesu týka, ale samozrejme Nemci majú osobitný problém, pretože majú osobitnú tradíciu. Chcem uviezť len jeden príklad. Ja som bola s delegáciou v Štokholme a tam mi jeden profesor na univerzite povedal, ani predsa robiť, nemáte žiadny problém, vy to robíte veľmi pragmaticky s bolonským procesom. Ja som sa čudovala, ja by... Ja som sa v tom čudovala, a opýtala som sa ho, že ako, lebo my Nemci sme tiež veľmi pragmatický národ, národ ale on uh, Uh, jeden, toto bolo, to bolo také, že takto bolo pred Boloňou a takto je to dnes. Bakalár v Štokholme sa nazýval vždy kandidát. Všade, kde sa volá bakalár. A s kandidátom, teda bakalárom v Štokholme, môže a priemyselná sféra veľmi dobre niečo, niečo urobiť. Ale s tým bakárom z Nemecka si veľmi neporadia. Takže myslím si skutočne, že Nemci majú špeciálny problém viac ako Francúzi, viac ako všetci ostatní a už špeciálne viac ako Angličania. By sme niečo kopírovali, dobre, ale netreba všetko kopírovať. Musíme predsa nútiť ľudí, aby išli niekedy aj inou cestou. Dobre, dám aj iným slovo. Pán profesor Newby môže odpovedať. Um, Ďakujem pekne. Toto je posledný krát, čo slova, takže chcel by som poďakovať poslancom a poslankyňom za ich pripomienky, myslím, že hovorím v mene všetkých. A ďakujeme za serióznosť, za ako ste si vy, nás vypočuli, pretože určite sú to veľké výzvy, na ktoré nie je ľahké nájsť odpovede, to si všetci uvedomujeme, ale dôležité je, aby sa takéto diskusie, alebo aby táto debata pokračovala. No, ďalej. Možno je to len čisto britská perspektíva, ale ja tiež nevidím mm, nedostatky v bolonskom procese alebo nejaký mm, nedostatočný pokros, pokrok. Mhm. Musíme, nesmieme zabúdať na to, že je to proces z dola hore. No a z ohľadom na to, že väčšina inštitúcií v Európe má v európskych inštitúcií má len málo Ehm, čo hovoriť a meniť v školstve, pretože to je kompetencia členských krajín. Myslím, že bolonský proces je však dobrým príkladom, ako využívať tie nástroje. Myslím, že sa dá ešte bolonský proces rozšíriť a to hlavne v ohľadne spravlivého prístupu. Stručne našemu španielskému kolegiu a to prispôsobať teoretické znalosti na potreby spoločnosti. Ja by som chcel povedať, že potreby spoločnosti sú veľmi diverzifikované a preto potrebujeme aj diverzifikovaný systém vzdelávania. Chcel by som povedať, že nie každá univerzita dokáže všetko urobiť a ani by nemala byť schopná urobiť všetko. Je potrebné, aby sa univerzity mohli sústrediť na to, čo vedia najlepšie. No a v tomto môžu pomôcť európske inštitúcie, ak by sme vytvorili taký diversifikovanejší systém v Európe, tak aby študenti mohli skutočne sa slobodne rozhodovať, pretože na nich záleží, na našich študentoch, tak eh, by sme veľmi dobre poslúžili budúcim generáciám. A na záver je tu eh, to napätie medzi rôznymi cieľmi toho, ako má fungovať tie vzdelávanie samozrejme Samozrejme, že vzdelávacie inštitúcie chcú vychovávať zamestnateľných študentov. Ale čo je trochu depresívnejšie, eh, že za ostatných 20 rokov sa debata stala trochu utilitáriánskou, pretože univerzity sa stali nejakým prostriedkom iba. A my si musíme neustále pripomínať, že univerzity existujú na to, aby podporovali civilizovanú spoločnosť, sú inštitúcie európskych hodnot alebo osvietenských hodnot. Ja som presvedčený o tom, že náraz vedomosti prispieva k zlepšovaniu civilizácie. A to sú, je funkciou univerzít rovnako. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, tu je to trošku také kontroverzné, čo sa týka na výskumu. Ja neviem, či to napätie je zlé, alebo z toho tie vzdelávanie žije z toho, a vysoká škola teda žije z toho, že sú, je tu isté napätie, že sa tu stretávajú isté rozdielne názory, ktoré sa môžu ale obohatiť. My vieme, že profesori robia aj výskum, to je dobré, ale samozrejme je potrebné, aby zohľadnili aj to, e, ako aké idei majú ich študenti. Teraz, aby sme e, sa venovali tom, tej mm, zodpovednosti e, voči spoločnosti, ja si myslím, že ja som si hm, pozrel raz jeden príklad, e, teda čistá vedecká pracovníčka na univerzite v Nemecku má um, 40, pracovný, pracovný čas 49,8 uh, eh, hodín, to znamená, že má eh, štúdium a potom má, a okrem toho má ešte aj vedeckú činnosť, takže nemá eh, možnosť nejako ďalej sa rozvíjať alebo angažovať a okrem toho ten rámec je dosť úzky, v rámci ktorého musí absolvovať štúdium, pretože nebude mať finančné možnosti po istej dobe. Uh, Takže vy ste hovorili veľmi pekný príklad, že e, sú, e, je to veľmi diferencované, čo sa týka krajín v rámci bolonského procesu. Určite sú krajiny, ktoré sú ďalej a ktoré sú nie tak ďaleko. Ale samozrejme ide o to, o čo možno prebrať, čo posilňuje európsku ideum, pozrieť sa, že čo robia susedia, čo môžeme realizovať aj my, ale samozrejme netreba zavodnúť, prečo sme tu a pozrieť si, aké chyby sme urobili, akceptovať ich a e, v konečnom dôsledku ísť potom proti ním alebo vynúcem. Ďakujem pán Kaiser, pán profesor Gabriela, zastupca Peču. Stručne sa budem venovať iba pár aspektom tejto otázky, lebo je pri ich príliš veľa na to, aby som sa venoval všetkým. Na tom sa myslím obaja zhodneme. Jednou otázkou bolo, či bude viac e, prostriedkov pre e, vyššie vzdelávanie a výskum než v minulosti. E, môžem vychádzať z maďarských čísel. Je to 1% za každý to je veľmi e, malé číslo. Neviem, ako je to v Taliansku alebo v iných krajinách, ale ja mám pocit, že to v každom prípade nie je dosť. A to vedie k ďalšej otázke, čo by sme sa mali naučiť od Američanov. A podľa môjho názoru jedným z hlavných bodov je, že by sme sa od nich mali naučiť, že majú e, e, že nám ukazujú, že 1% môže urobiť iba jednu vec, majú len výskumníkov, ktorí sa možno trošku zúčastňujú na e, vzdelávaní. Ale myslím si, že sa zhodneme, že nie je dobré vzdelávanie bez e, správneho výskumu. Sú ľudia, ktorí viac učia, sú ľudia, ktorí robia výlučne alebo takmer výlučne iba výskum. A preto e, sú tie americké kapacity oveľa lepšie než európske. A napokon súkromné inštitúcie, tá otázka súkromných inštitúcií. Myslím, že to závisí od eh, predmetu, kde sa preferujú viac. Eh, ja mám dojem, že v určitých sférach, kde sú bližšie eh, k podnikom, uprednostňujú ich študenti, ale v iných príležit, pri iných príležitostiach napríklad nepoznám žiadne inštitúcie vyššieho vzdelávania napríklad v medicíne, fyzike alebo chémii, toto sú všetko profesie, kde potrebujete naozaj eh, eh, veľmi eh, drahé zariadenia na výskum a neviem, aká súkromná inštitúcia by sa sústredila na túto oblasť. Ďakujem pekne, pani Kat. Ďakujem pekne. Chcela by som spomenúť pár názorov k tým témam, ktoré sa e, načrtli. Kritéria napríklad na e, e, vlastne pre ďalší kariérny postup učiteľov, že vychádzajú iba z výskumu. Súhlasím s tým, že tieto kritéria by mali byť širšie. Mali by zahrňať aj personalitu tohto kandidáta na profesúru. Momentálne e, v Rumunsku máme tradičné tri kritériá, chceme ich e, zlepšovať, zaviesť možno nové. E, autonómia univerzít sa týka štyroch oblastí. Momentálne univerzity majú, sú teda verejne financované, a podliehajú takým istým zákonom ako všetky ostatné inštitúcie, ktoré sú financované z verejného rozpočtu. E, spýtali sa ma, ako môžem vysvetliť tie odlišné spôsoby, ako sa študenti integrujú e, na trhu práce. Otázka, ktorú by som mohla poskytnúť, je, že miera integrácie závisí od e, atraktivity oblasti, e, v ktorej žijú vo všeobecnosti, aj teda od e, krajiny, z ktorej pochádzajú. Dovolte mi uviezť príklad viacerých aktivít, na ktoré sa nahliada s rešpektom v východnej Európe a možno v iných častiach Európy sa na ne pozera inak. Chcela by som tiež povedať, že sú tu oblasti, ktoré absorbujú študentov z iných oblastí, napríklad informačné technológie. To je ako špongia. A potom je tu e, ešte dôležité aj vzdelávanie pred e, univerzitou. Tam e, vlastne sú takmer stále pracovné príležitosti. A potom je tu zodpovednosť univerzít pre spoločnosť, voči spoločnosti oblasti, kde univerzity majú e, zodpovednosť som spomínala v mojej prezentácii. Univerzity by mali školiť e, vyučujúcich e, v sektore nižšieho vzdelávania, nižšie univerzitné. Mali by byť zainvolvané do života spoločnosti, A takisto sa spomenulo, že by bolo dobré, keby sektor podnikov bol e, zainvolvaný do e, ovplyvňovania učebných osnov univerzít. Fínsko sme spomenuli, tam majú podniky veľmi dôležité e, postavenie, pokiaľ ide o určovanie učebných osnov na univerzitách. IMO e, veľmi silne ovplyvňuje e, to, čo sa bude učiť na, e, univer- na námorných univerzitách. A tieto univerzity veľmi silne rešpektujú štandardy IMO. Je veľmi ťažké vynikať aj vo výskume, aj v vyučovaní. Bolo by dobré, keby sa to dalo eh, zlúčiť a dosiahnuť vynikajúcu roveň v oboch oblastiach. V Rumunsku sme sa rozhodli, že by bolo dobré, keby každá univerzita mohla slobodne definovať svoje eh, vlastné eh, ciele. Ďakujem. Vielen Dank. Ich möchte nochmal... Ďakujem veľmi pekne. Um, ešte by som sa aj tomu, čo povedali britskí zástupcovia. Vy ste hovorili myslí sa príliš utilitaristicky, utilitárne. Myslím si, že je potrebné vytvoriť rovnováhu. My potrebujeme predsa aj študentov, ktorí študujú humanitné vedy. A tak ako hovoril pán Šmit, to je jeden aspekt, ale samozrejme je potrebné sledovať tento, túto tému humanitných vied a to veľmi intenzívne. Nebola som teda tu, ale myslím si, že uh, um, neviem, či, či robíme skutočne dobre, keď porovnávame sa stále s Američanmi. Američan majú úplne iný systém. Oni majú vynikajúce univerzity, ale oni, ale tieto univerzity sú skutočne silne financované súkromnými uh, osobami alebo súkromnými podnikmi. A toto sa v Európe nedieje. My máme oveľa viac dobrých univerzít, ale my jednoducho nemáme tú jednu, ktorá je taká excelentná, pretože uh, my máme oveľa menej súkromných iniciatív v Európe. A u nás sú univerzity financované príslušnými vládami. A tak, ako povedal aj pán Vadimo, tým pádom podliehajú aj tej, tomu červenému peru, tým škrtom. A preto možno je dôležité zabezpečiť, aby sa to v budúcnosti nedialo. Ja som zo Sárska v Nemecku a u nás e, sa študenti na univerzite um, robia, uh, ukončia teda štúdium a majú dva, dva, e, absolven, uh, absolventi uh, na polskej alebo vo francúzskej na francúzskej univerzite. Samozrejme, ale musia hovoriť tieto jazyky. aby som teda uh, poradila, aby sa mnohí Briti, eh, aby študovali na Nemecko, nemecko-francúzskej univerzite. Musia sa potom naučiť aj po nemecky, aj po francúzsky a potom budú mať vynikajúcu príležitosť eh, príležitosť eh, pracovať v európskom hospodárstve. O to lepšie. Uh, to bol taký môj statement. Ďakujem všetkým expertom, ktorí prišli na to, aby nás poučili. Myslím si, že kolegom sa to páčilo. Mnohí mi povedali, že sa mnohé naučili dnes. Ja to považujem za dobré. Ja sa, ja si myslím, že tá správa nášho spravodajcu bola veľmi dobrá. A teraz by som chcela poprosiť reprezentantov či reprezentantku komisie, aby sa vyjadrila a, a potom následne krátko poprosíme aj rad, pravdu. Takže, pani Clark, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Tam ja, pani prvom rade by sme chceli privítať e, to, že sa e, organizuje toto vypočutie na tému, ktorá je veľmi dôležitá pre um, um, Európsku komisiu. Je tu teda o výzvy, pre ktorými stoja univerzity. Um, Áno, aktuálna kríza e, sa vlastne sústredí veľmi silne na univerzity a e, poukazuje na to, že to, čo sme už vedeli, vlastne rýchlosť technologického vývoja, komplexita aktuálnej spoločnosti, environmentálne e, problémy. Všetko toto vedie ľudí k tomu, aby vlastne si vybudovali nové zručnosti pre život aj pre prácu a preto EÚ sa sústredí na vzdelávanie ako na prostriedok, ako bojovať proti kríze a Eh, teda podporiť obnovu. Sektor vyššieho vzdelávania, ako viete, bude centrálnou oblasťou, na ktorú sa bude sústrediť stratégia Európy na rok, eh, teda do roku 2020. A teda eh, bude sa naň sústrediť naša stratégia na budúcich 10 rokov. Ľudia potrebujú vyššiu úroveň zručností, globalizácia, väčšia diverzita, E, zo sebou priniesla zmeny pre e, teda e, sociálne zloženie našich spoločností a preto potrebujem, aby študenti, vyučujúci aj výskumníci boli na vynikajúcej úrovni, aj na úrovni regionálnych inštitúcií je potrebná takáto excelentnosť aj v oblasti prakticky orientovaných programov a pani Skáp nám eh, pripomenula veľmi užitočne, že takisto potrebujeme veľmi dobré základné vzdelávanie, ak chceme mať eh, dobré univerzity. A teda sme za to, aby sa posilňovala diverzifikácia eh, univerzít na základe ich silných stránok. Nevidíme diverzitu ako e, slabosť alebo chybu v Európe, ale ako silu, ako príležitosť. Všetky inštitúcie zdieľajú určité základné hodnoty a úlohy, ale nie všetky potrebujú rovnaké vyváženie medzi vzdelávaním, výskumom alebo rovnaký mix služieb a akademických disciplín. Odlišné e, cieľ našich univerzít by mali byť transparentné pre všetky zainteresované strany, obzvlášť študentov, pretože väčšia transparentnosť im e, umožní lepšie sa rozhodnúť, kde a čo chcú študovať. Veľa sa hovorilo o Boloni na tomto vypočutí a toto je zásadná časť nášho úsilia pri budovaní vedomostnej Európy. Myslíme si, že európske vyššie vzdelávanie sa značne zmenilo po 10 eh, ročí reforiem, keď sme sa snažili vytvoriť európsky priestor vyššieho vzdelávania. Zdieľame názor, že celkový obraz eh, bolonského procesu ukazuje, že sme docielili dobrý pokrok, aj keď rýchlosť a účel reforiem eh, sa značne líšia od krajiny po krajinu, ako to povedal pán Kaiser, ale aj ostatní rečníci. Myslíme si, že by sme sa mali teraz sústrediť na konkrétne reformy v inštitúciách vyššieho vzdelávania, ako aj e, v oblasti e, národných politík a rozhodovania. Chcela by som spomenúť tie hlavné výzvy, ktoré tu možno vnímame. Jednou z nich je, že nemáme dosť ľudí, v priemere v Európe, e, ktorí idú do vyššieho vzdelávania a ktorí teda ho aj dokončia. Ako viete z našej stratégie pre túto oblasť sme si dali cieľ 40 e, dospelého, dospelej populácie, ktorí by mali dosiahnuť vyššie vzdelanie. E, veľa e, vzdelávacích systémov je ešte stále aj príliš fragmentovaných, príliš regulovaných a nemajú dostatok financií a nemajú často uh, učebné oslovy v súlade s tým, čo požaduje pracovný trh. Ďalšia výzva, ktorá sa eh, prediskutovávala, je výzva prístupu. Potrebujeme širší prístup eh, k ďalšiemu vzdelávaniu, obzvlášť vo svetle eh, starnutia populácie. Potrebujeme mm, preto, aby sa viac ľudí vrátilo na univerzity, aby si aktualizovali svoje zručnosti. Samozrejme, chcela by som spomenúť e, potrebu zvýšiť mobilitu e, pre študentov e, vyššieho vzdelávania. Ešte stále sú tam prekážky, ako viete, komisia zahela zelenú knihu, zaoberajúcu sa znižovaním bariér pre mobilitu a komisár takisto aj vyhlásil širšiu iniciatívu, ktorá má podporovať mobilitu nie len v oblasti študentov vyššieho vzdelávania, ale e, pre všetkých mladých ľudí v Európe. Okrem e, Bolone, teda v súlade s e, Európskou modernizačnou agendou pre univerzity, sa sústredíme na ďalšie reformy, reformou učebných osnov, s čím súvisia aj otázka zamestnateľnosti, o ktorej sa diskutovalo. Ďalšou oblasťou je reforma riadenia. Týka sa aj témy autonómie pre inštitúcie, takže toto je súčasťou Európskeho modernizačného plánu. A treťou oblasťou je financovanie. A ide o toto, aby sa viac financovalo a aby financovanie bolo diverzifikovanejšie. A na našej strane komisie podporujeme túto e, modernizačnú agendu. Chceme pomôcť členským štátom, aby si vymenali najlepšie postupy, aby sa učili e, vlastne od rovnocenných strán. E, chceme podporovať bolonský proces, aj keď teda striktne povedané to nie je proces EÚ a pomocou našich programov financovania, napríklad pokiaľ celoživotné vzdelávanie, do čoho spadá Erasmus, alebo Erasmus Mundus, Tempus, výskumný program a samozrejme aj štruktúrálne fondy. Chceme teda posilňovať modernizáciu vyššieho vzdelávania a e, plánujeme prijať nové oznámenie v roku 2011 o modernizácii vyššieho vzdelávania 5 rokov po predchádzajúcom oznámení z roku 2006 na túto tému. A chcela by som povedať, že sa tešíme na spoluprácu s Európskym parlamentom pri vytváraní tohto dokumentu a dnešný deň nám poskytol veľa užitočných eh, prvkov. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Je úžasné, čo Európska únia, komisia parlament tejto oblasti robia, aj keď na to nemajú v podstate právomoci. Tešíme, že sme takí odvážni. Nože teraz eh, požiadam o vyjadrenie radu a dúfam, že pán González Vega, ktorý má právomoc, alebo rada, ktorá má právomoc nám zakázať tieto aktivity, tak neurobi. Ďakujem pekne, pani presednička. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Španielské predsedníctvo stojí na čele Európskej únie. No a ja ako profesor nebudem skrývať, že s veľkým potešením som prijal pozvánku zúčastniť sa na tomto vypočutí. Ďakujem za všetky príspevky. To potvrdzuje len tie dobré snahy nášho predsedníctva v oblasti školstva a vzdelávania. Vypočuli sme si rôzne prezentácie a vypočuli sme si, akú dôležitú úlohu zohrávajú vysoké školy ja by som chcel pripomenúť, že 25. januára, keď som tu vystúpil a hovoril o školstve a vzdelávaní, tak som povedal, že to je základný pilier každej spoločnosti. No a rovnako som dodal, že vzdelávanie v školstve je synonym rovnosti, slobody, súdržnosti, základných hodnot Európy 21. storočia. No a v súlade s tým je tiež myšlienka kvalitnejšieho vzdelávania pre všetkých a to je základná osa činnosti španielského predsedníctva. No a Španielsko si za základný cieľ stanovilo následovné. Poprvé, vzdelávanie a školstvo je základom ekonomického modelu, ktorý sa snažíme posilňovať tiež novú stratégiu pre zamestnanosť. No a univerzity majú byť centrami excelentnosti a výskumu a zohrávajú preto hlavnú úlohu. Po druhé, tiež je potrebné presadiť sociálnu dimenziu vzdelávania, a to predovšetkým vysokoškolského a rovnako sociálnu zodpovednosť a úlohu univerzít. Po tretie, je potrebné dať impuls pre budovanie, budovanie poznatkovej spoločnosti v Európe treba spojiť tie rôzne priestory v Európe do spoločného európskeho priestoru vysokých škôl a vzdelania. To sú základné ciele, ktoré ukazujú na to, že univerzity treba intenzívnejšie zapájať. Samozrejme, výskum a inovácie sú základným pilierom znalostnej ekonomiky, ale španielské predsedníctvo chcelo doplniť ďalší pilier, sociálny rozmer a sociálnu zodpovednosť, predovšetkým v oblasti sociálneho školstva. No a základnou premisou je, že sociálna dimenzia a rovnosť a spravodlivosť a aktívne európske občianstvo je základom európskeho procesu, rovnako základom činnosti Európy v oblasti školstva. Sociálny rozmer hraje tiež dôležitú úlohu pri budovaní európskeho spoločného priestoru vysokého školstva. A preto je potrebné prepojiť to tiež s konkurencieschopnosťou a s hospodárským e, rozvojom hospodárstva v Európe. Sociálny rozmer je tiež spojený s tzv. sociálnou zodpovednosťou univerzít, pretože tie sú zodpovedné voči spoločnosti. A treba garantovať určitú návratnosť pre spoločnosť prostredníctvom tých výstupov, výsledkov činnosti. Čiže nejedná sa len o to presadzovať lepšiu spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi, ale treba zaistiť aj interakciu univerzít v danej spoločnosti, v danej komunite, v danom štáte v Európe. To je tá spoločenská zodpovednosť univerzít, vrátanie dobrovoľníctva, vrátanie vzdelávania dospelých v rámci celoživotného vzdelávania, ktoré je potrebné poskytovať. No a my chceme, španielské predsedníctvo chce presadzovať túto sociálnu dimenziu. No a preto sa uskutočňujú medzinárodné konferencie na túto tému. 22. a 23. marca sa to uskutoční v Santiago de Compostela. No a z pohľadu Európskej únie nacionalizácia univerzít musí byť proces, ktorý vychádza zovnútra v súlade s bolonským procesom. Chceme vybudovať ten spoločný európsky priestor pre vysoké školstvo, ale ukazuje sa, že to má svoje obmedzenia. No a preto je potrebné viac tento proces podporovať a budovať európsky priestor vedomostí, ktorý bude založený na univerzitách a ktorý výsledky univerzít bude integrovať a dá ich k dispozícii, a k dispozícii podnikom. No a my podporujeme tie rôzne fóra, na ktorých sa budú stretávať všetci aktéry spoločnosti, ktorí spolupracujú s univerzitami tak, aby sa vzájomne poučovali a vymieňali si skúsenosti. Tu by som chcel zmieniť konferenciu internacionalizácii vysokého školstva, ktorá sa uskutoční 19. a 20. apríla v Madride. Ale existujú aj ďalšie aspekty internacionalizácie, teda tá externá dimenzia. No a je jasné, že európsky spoločný priestor vzbudil vo svete záujem a to nie len vďaka rôznym podporným politikám a nástrojom, ktoré má komisia, vrátane programov ako Erasmus, Erasmus Mundus alebo Tempus, kde máme projekty modernizácie univerzít v tretích krajinách. V súlade s tým španielské predsedníctvo chce propagovať aj túto spoluprácu s tretími krajinami a to predovšetkým s krajinami Južnej Ameriky a Stredozemného mora. Nám ide v prvom rade o to, aby sa tie vzťahy rozvíjali viac ako tie doterajšie. No a to bude tiež ďalším témom, témou Únie pre Stredozemné more. A bude to tiež téma rokovaní alebo samitu v Madride v krajinách Južnej Ameriky. No a na záver v Európe musíme reagovať na požiadavky a potreby našich spoluobčanov, ktorí chcú lepšie vzdelanie, lepšie školenia, viac poznatkov a vedomostí. No a preto musíme tieto výmeny podporovať. A aby Európa bola lídrom podľa svojich hodnot, aby sme všetky tieto problémy vyriešili, tak európske univerzity, ktoré už sú historickým dedičstvom a historickou hodnotou Európy, ktorí strážia a excelentnosť, sú jej centrami, tak e, my vychádzame z predpokladu, že tieto univerzity musia plniť svoju sociálnu úlohu a preto sa snažíme internacionalizovať vzdelávacie programy týchto univerzít. No a španielské predsedníctvo aj v rámci Rady ministrov školstva v máji predloží dokumenty, ktoré budú takými základnými usmerneniami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Znie to mimoriadne slubne môžeme predpokladať teda, že Rada ministrov, komisii a rade nebude situáciu komplikovať, ale spolu s nami budú pracovať na zlepšení vysokého školstva a na zodpovedaní všetkých otázok. No a teraz, ešte predtým, než na slovo kolegovi Šmitovi, na záver by som chcela ešte pripomenúť, eh, že kolegovia 1. Eh, marca je termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov v správe Pála Šmita. Čiže 1. marec je lehota. A kto si to ešte, ne, kto to ešte nepočul, prosím, povedzte to ďalej. Takže Pál, teraz dostávaš slovo ty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď ste mňa požiadali o vypracovanie tejto správy, tak som sa na to podujal. Ja nie som ani podnikateľ, ani profesor, a dokonca ani študent. Takže myslím, ako jediný víťaz olympijských hier z Európskeho parlamentu, ehm, myslím, že som si mohol dovoliť tú odvahu. Potom som zistil, že to je veľmi komplexná otázka a že tá správa ehm, bude oveľa zložitejšia, ako som si pôvodne myslel. Hovoriť o obchode, priemysle, hospodárstve, spolupráca s univerzitami, aké môžu byť prekážky tejto spolupráce. No a zistil som, že ani zďaleka to nie je jednoduché. Takže z tohto ohľadu som bol, sa musel spolahnúť na rady a podporu iných. No, s ohľadom na dnešné diskusie môžem povedať, že tu zaznelo mnoho podnetov pre moju správu. Napríklad hovorili sme veľmi detálne o autonómii, dostali sme vynikajúcu publikáciu Európskej asociácie univerzít, kde sa hovorí o autonómii v financovaní zamestnanosti a tak ďalej. Ďalej sa hovorilo tiež o reputácii univerzít alebo ranking, rankingu rebríčku univerzít aké sú kritériá, podľa ktorých eh, sa dá zostaviť takýto rebríček. Je to výskumná aktivita alebo prepojenosť s hospodárstvom. Keď sme hovorili o sociálnej zodpovednosti univerzít, ktorú musia plniť. Rovnako jedna vec sa zaoberá financovaním, aj keď v mojej, v mojej správe sa o tom nehovorí, ale budem toto musieť zapracovať. Takže čo očakávame od univerzít? Zvýšiť počet študentov, zvýšiť štandardy vzdelávania, ale znižiť náklady. Nuž, rovnako sme hovorili o právnych prekážkach, ktoré budú musieť prekonať. No a len pre vašu informáciu, včera výbor pod vedením pani Pak sa zaoberal témou kľúčových schopností. No a preto tiež musíme povedať, že kľúčové schopnosti, ktoré od študentov očakávame, sa veľmi rýchlo menia a rovnako si treba premyslieť tieto kľúčové kompetencie. Myslím, že e, svet sa zmenil, je radikálnejší ako kedykoľvek predtým. Naša predsednička hovorila tiež o tom, že sa nie je dobre porovnávať sa s USA. Mali by sme sa snažiť prekonať naše vlastné problémy a sami sa zlepšiť. Neustále zdôrazňujeme konkurencieschopnosť Európy a potrebu, um, aby sa Európa stala schopnejším hospodárstvom vo svete. Rok 2010 je rokom, ktorom um, pre vzdelávanie tak ako hovorí latinské príslovie, nie je žiadna tretia alternatíva. Ja tiež nie som rád, že sa porovnávame s USA, ale všeobecná verejná mienka sa odlišuje od toho, čo si myslíme, že alebo ako si myslíme. Napríklad v USA zamestnanci s, s vysokoškolským diplomom sú 40 tvoria 40 eh, zamestnancov, v Japonsku je to 50 v Európe bohužiaľ len 35 Ďalší príklad moderné alebo najnovšie technológie táto oblasť si vyžaduje najväčšiu, eh, najväčší podiel z kapacít eh, výskumu a inovácií v Európe, to je len 10 čo je oveľa, oveľa menej ako v USA, Japonsku alebo dokonca Koreji. A, takže bolo položené množstvo otázok, ktoré budem musieť zodpovedať a ja som si istý, že tá správa, ktorú ste dostali, bude ešte zhodnotená, hlavne s ohľadom na vaše pozmeňujúce návrhy, na ktoré sa teším a ktoré očakávam. No a ďalšia vec, ktorú by som vám chcel povedať, o tom sa hovorilo tiež včera na výbore pre kultúru. Ja som členom, hrdným členom výboru. Nie len preto, že už 6 rokov spolupracujem s pani Pak, ale, ale som členom výboru, ktorý má určitú auru. My nemôžeme prijať žiadne uznesenie alebo rozhodnutie bez toho, aby sme rešpektovali kompetencie členských štátov. Znamená to, že by sme mali len um, tak sedieť so založenými rukami a nič nerobiť a nič nehovoriť. Nie. Práve naopak, máme svoje zodpovednosti, sme volenými poslancami parlamentu a ak si uvedomíme, alebo zistíme, že niekde zaostávame alebo niekde sú nejaké prekažky, či už komisia alebo rada, či sa tá komisia alebo rade páči, tak musíme sa rozhodnúť, musíme sa vyjadriť. No a ja vám môžem zaručiť, že moja správa zohľadnila vaše myšlienky, podnety. Ďakujem všetkým rečníkom za vaše príspevky a študentom za ich účasť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Pál. Ešte, aby sa všetci nezľakli, že nemáme vôbec eh, čo povedať. Chcem ešte povedať, eh, že tento výbor sa spolu zúčastňuje na spolu rozhodovaní. Ty si žiaľ prišiel, keď boli tie programy v roku 2004 už schválené, ale myslím si, že my máme to spolu rozhodovanie v kultúrnom programe, v, v programe pre mladých, čo sa týka e, dobrovoľnej služby e, mladiství a tak ďalej. Takže všade. A my máme mm, my sme odvedli veľkú e, prácu, možno nie tak veľa ako mnohí iní, ale toto je tiež ten šarm tohto výboru, že my môžeme pre túto prácu zaujať aj iných. Kultúra je teda o niečo viac ako len to, čo môžu robiť iný, eh, iné výbory, my sa musíme trošičku obmedziť, ale nemôž, nemusíme sa obmedzovať v rečnení a v iniciatívach a ja som preto ti vďačná, že si sa tejto témy ujal a myslím si, že to bude trošičku iné ako v bolonskom procese. Nikto sa nás možno nepýtal, či si rade, či môžeme povedať rade, alebo dáte rade a komisii určité veci, tak aby bol ten výsledok trošku lepší ako to, čo e, sa v rámci bolo uskutočnilo. Už sme zase pri Bolonii, je to strašné, takže ďakujem vám veľmi, veľmi pekne všetkým, ďakujem tým, ktorí tak dlho zostali. Končím zasadnutie a stretneme sa kedy? Nie, prepačte. Aha, poďakujem ind, takže ešte nekončím zasadnutie, ešte musíme prejsť vodu 14. Stretnutie koordinátorov zo včera večer. Toto sme vám už zaslali e-mailom, dúfam, že nemáte nikto nič proti tomu a považujem sa to za prijaté, dobre, takže končím zasadnutie a ďakujem tlmočníkom. So, that is it. That